Good afternoon. Príjemné popoludne, dámy a páni. Klop, klop. Príjemné popoludne, dámy a páni. Drahé kolegyne a kolegovia, Vítajte Vítajte tu všetci na e, tomto, tejto medziparlamentnej schôdzi výborov s zastúpením výboru pre zahraničné záležitosti tu z Európskeho parlamentu. Ehm, sú to poslanci z národných parlamentov, vrátane mnohých eh, predsedov príslušných výborov. Tiež by, ja by som vás chcel všetkých privítať, ktorí ste sem prišli z členských štátov Európskej únie. Tiež tu chcem privítať eh, viacero pozorovateľov, napríklad z Norského parlamentu, ale aj z parlamentov Čiernej hory a Bosny Hercegoviny. Takže vám všetkým patrí moje vrale privítanie. Tiež e, mám to potešenie privítať, vzhľadom k tomu, že ide o e, schôdzu, ktorá nie je za zatvorenými dvermi. Tu chcem privítať e, skupinu novinárov zo šiestich krajín Západného Balkánu, ktorí momentálne sú na návšteve Bruselu. Myslím, že ste aj tu na, našom, na našej schôdzi výboru a dúfam, že pre vás táto debata bude taká zaujímavá ako pre nás s našimi Um, hostmi. V prvom rade tu chcem však privítať, a toto je pre mňa naozaj veľkým potešením a cťou, e, tu chcem privítať e, novo vymenovaného vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnú politiku a podpredsedu komisie pri jeho prvom verejnom vystúpení e, v Európskom parlamente, pána Josefa Borela. Vítam vás. Vzhľadom k tomu, že pán Borel je pod istým časovým tlakom a bude, mu, e, bude e, neskôr e, po obede letieť do Bratislavy, chcel by som v prvom rade dať slovo jemu, aby odprezentoval svoj plán práce vo funkcii vysokého predstaviteľa a podpredsedu komisie. Následne budeme mať priestor na diskusiu a vy mi potom, pán Borel povedzte, keď budete naozaj musieť ísť. Ale teraz už máte slovo. Príjemné popoludne, dámy a páni. Pracovný plán, tak to je možno príliš silné slovné spojenie na to, čo tu budem prezentovať, ale rád by som e, sa s vami podelil o to, čo sa deje a čo urobiť môžeme. V prvom rade vám chcem povedať, že som tu e, veľmi rád, opätovne. Je to doslova, doslova do písmena prvý deň môjho Eh, funkčného obdobia vo funkcii vysokého predstaviteľa podpredsedu komisie. Bol som v Paríži na Le Cour de Invalides, kde som zložil poctu francúzským vojakom, eh, ktorí zahynuli v Mali um, predvčerom. A tiež som bol na otvorení konferencie o klimatických zmenách v Madride. Teda sú to dve veľmi symbolické podujatia, symbolické z hľadiska časov, v ktorých žijeme a tiež e, sú symbolom práce, ktorá stojí pred nami. Dnes e, kolegium komisa- komisie, komisárov, e, v prvý deň svojho funkčného obdobia rokovalo práve o klimatických zmenách a vnútornej aj vonkajšej dimenzii tejto veľmi významnej výzvy pre Európu. Ja som tu v parlamente počas svojho vypočutia povedal, že chcem pracovať e, s Európskym parlamentom a chcem spolupracovať aj s národnými parlamentmi, pretože som veľmi hlboko presvedčený o tom, že práve vy budete zohrávať e, zásadnú úlohu pri hľadaní dôveryhodnej e, zahraničnej politiky Európskej únie. Na to, aby bola dôveryhodná, však musí byť zjednotená. A dnes ešte stále medzi členskými štátmi panuje množstvo rozdielov, ktoré sa nedajú zakryť, musíme ich riešiť a musíme budovať e, spoločnú politiku na základe budovania mostov medzi našimi štátmi. Ja by som v tomto svojom úvodnom slove chcel hovoriť o dvoch témach. V prvej časti by som chcel hovoriť o tom, že Európska únia žije v, vo svete, ktorý je troška tvrdší z hľadiska konkurencie. Je, má, máme tu určitý geopolitický prístup, ktorý e, predsednička komisie von der Leyen už niekoľkokrát spomenula vo svojich vystúpeniach. Domnievam sa, že je pomerne jasné, že e, obnovenie strategického súboja súťaže medzi globálnymi superveľmocami a ekonomická previazanosť hlavných blokov sa stanú um, novou normou. Vracia sa nám však aj vojenská súťaž v intenzívnejšej podobe. A naše vojenské snahy preto uh, musia byť intenzívnejšie tak z kvantitatívneho ako aj kvalitatívneho hľadiska. A práve dnes uh, je správna chvíľa o tejto téme hovoriť, pretože, ako iste viete, koná sa zhromaždenie NATO v Londýne. a je obklopené e, množstvom, povedal by som, nezhôd. A e, odznievajú tam veľmi silné vyjadrenia na adresu budúcnosti tejto organizácie. Napriek e, našej, nášmu obrovskému bohatstvu a tvorivosti Európa, tento náš kontinent, bude čeliť e, oslabovaniu svojej hospodárskej moci na svete v nasledujúcich desaťročiach a preto e, podmienkou nášho prežitia, spoločného prežitia je naša jednota a jedným z kľúčových nástrojov tohto prežitia je práve obrana. My dnes e, žijeme v čase, kedy sa veľmi intenzívne vracia na scénu mocenská politika a e, sú tu hrozby, ktoré vyplývajú na jednej strane od aktérov, ktorí nie sú štátmi, a to dokonca aj na periférii e, Európy, Európskej únie. Jedným z takých príkladov je Blízky východ. A tieto hrozby e, sa multiplikujú, takže bude potrebné nájsť nástroje, ktoré sú flexibilnejšie, širšie uplatniteľné a rýchlo nasaditeľné. Klasickým nástrojom tzv. tzv. mekej moci, pretože my e, sa stále definujeme ako veľmoc využívajúca mekú moc, e, je veda, technológie, toto sú veľmi silné nástroje globálnej hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. E, Mekká moc a tvrdá moc sa však e, čoraz viac prelínajú. Takže áno, žijeme v, vo svete, ktorý je konkurenčnejší a jediným spôsobom, ako sa s týmto vyrovnať, je reagovať e, kolektívne na tieto výzvy zahraničnou politikou Európskej únie pretože, nie je, pretože inak e, sa staneme ihriskom ostatných. Vy všetci vo vašej parlamentnej činnosti toto iste vnímate každý deň. Mocenská politika sa vracia na scénu, ako som povedala. V tejto fáze e, je prevažujúcim princípom nacionalizmus, unilateralizmus. My vnímame narastanie hrozie prichádzajúcich z východu. E, Čína napríklad je veľká krajina, ktorú sme zatiaľ definovali ako ekonomického partnera, ale musíme ho začať vnímať aj ako rivala. E, snaha o stabilitu v najbližšom susedstve e, je veľmi dôležitá najmä smerom k Afrike. A na nasledujúcej rade sa budeme, budúci pondelok sa budeme venovať osobitne Afrike, aby sme pripravili veľké stretnutie, veľký summit s africkými krajinami. A predsednička komisie UNS Ursula von der Leyen navštívi čo skoro africký kontinent osobne. Takže terorizmus, e, hybridné e, hrozby, klimatické zmeny. Toto všetko sú hrozby, e, s ktorými sme sa s ktorými sa nemôžeme vyrovnať uplatnením článku 5 NATO. E, NATO samozrejme zostáva základným nástrojom na ochranu územnej celistvosti mnohých európskych krajín, ale zároveň e, si budeme musieť pripustiť, že existujú nové hrozby, ktoré budú vyžadovať špecifické reakcie. A tieto špecifické reakcie, e, tieto budú vyžadovať akési um, oživenie našej vnútornej energie a budeme musieť na ne reagovať skôr, než tieto hrozby sa stanú akutnými problémami. Budeme potrebovať začať myslieť strategickejšie, snažiť sa častejšie dospieť ku zhode a hlavne budeme musieť začať konať rýchlejšie, vtedy, keď to bude treba. A záverom, vzhľadom k tomu, že e, hovorím na pôde Európskeho parlamentu, by som chcel pripomenúť, že potrebujeme ambiciózny rozpočet pre zahraničnú politiku, ktorý nám umožní vystupňovať našu globálnu prítomnosť a reagovať e, pružne na kríz, krízové situácie. Predsedníčka komisie Ursula, Ursula von der Leyen vyhlásila, že e, Sixpack by mal viesť k 30-percentnému navýšeniu financovania pre zahraničné politiky a ja dúfam, že tento návrh sa stretne s vašou silnou podporou. Hoci 30-percentné navýšenie je možno e, až príliš razantné. No, ne, ne, razantné nie je možno správne slovo, e, je to správne navýšenie, ale možno sa bude ťažko za ňo bojovať. Mm, Poďalšie e, zahranično-politický prístup. Každý, čo to je? Každý opakuje e, vety predsedničky von der Leyen, že táto komisia je komisia geopolitická. Tiež sme si vypočuli budič, budiček, teda kontroverzné interviu s prezidentom Macronom, Eh, ktoré by malo byť budičkom. Takisto by nás mali neustále budiť tweety prezidenta Trumpa, ale eh, pripomienky prezidentov, oboch týchto prezidentov na adresu NATO by v nás mali vyvolávať obozretnosť. Lídry v Londýne eh, práve vyslali signál jednoty, aj keď sú dôležité veci, problémy, ktoré, o ktorých bude treba ďalej rokovať. A tieto, na tieto rokovania sa budeme musieť pripraviť my všetci kolektívne medzi nami. NATO má e, veľký geopolitický význam, ale e, aj e, táto organizácia počas svojej existencie zažila niekoľko kríz, takže tá súčasná nie je prvou. A vždy sa v tejto organizácii tieto krízy od Suezu až po Aguo podarilo prekonať. Po, podľa našich skúseností krízy často vedú k posilneniu štruktúr. A súčasná situácia zdôrazňuje potrebu toho, aby Európska únia naďalej išla svojou cestou, riešila svoju vnútornú bezpečnosť a začala sa vnímať strategicky ako geopolitická moc, pretože inak e, naša budúcnosť e, bude v rukách ostatných. Pre mňa ja e, si chcem najmä uvedomiť, čo sa deje okolo nás a veľmi vážne pristupovať k tvorbe integrovanej zahraničnej politiky. Toto je, e, toto je moja úloha, ale e, ja mám za úlohu zabezpečiť konzistentnosť e, zahraničných politik Európskej únie a niekedy je problémom, výzvou zabezpečiť konzistentnosť rôznych záujmov v tejto oblasti nielen e, európskych inštitúcií, ale aj členských štátov medzi sebou, ale budeme to musieť urobiť. Čiže je pred nami nová fáza práce e, vonkajšej služby a komisia, členské štáty so silnou podporou Európskeho parlamentu toto podľa mňa môžu dokázať. Opakujem, žijeme v geopolitickom svete, kde veľkí hráči, teda Spojené štáty, Rusko, Čína, ale aj Turecko, okrem iných, konajú geopolitickým spôsobom, na základe geopolitických princípov. Otvorene prepájajú nástroje a problémy e, a využívajú aj mekú, aj tvrdú mec, moc. Napríklad dnes Spojené štáty e, vyhlásili, že nepodporia našu veľmi potrebnú daň, navrhovanú daň zameranú proti gigantom digitálnej ekonomiky a hrozia e, odvetou štátom, ktoré takúto, takú, takúto daň zavedú. Líbia. Možno toto je dobrý príklad, o ktorom by sme mohli hovoriť. E, Čiže e, Líbia priamo ohrozuje našu bezpečnosť a stabilitu v oblasti Stredozemného mora. Je e, výzvou pre naše hodnoty z hľadiska migrácie a ľudí, ktorí hľadajú u nás azyl. Navyše je to krajina v našom bezprostrednom susedstve. Preto je veľmi dôležité, aby Európska únia ako prvá pracovala s regionálnymi hráčmi a s podporou OSN hľadala politické riešenia v tejto krajine, ktorej štruktúra sa rozpadla. Už roky trvá stav, eh, kedy to riešenie sa nedarí nájsť, krajina sa ďalej prepadá a zasahujú do situácie viacerí externí hráči. A my musíme zabezpečiť, aby bilaterálne aktivity e, neprilievali oleja do ohňa v tomto konflikte v Líbii a prispievali skôr ku stabilite v tomto regióne. Nedávna dohoda medzi Tureckom a Líbiou ohľadom teritoriálnych vôd v Stredozemnom mori. Ešte stále nepoznáme obsah tejto dohody avšak e, viedla k e, mnohým obavám, napríklad e, v Grécku. Ja som hovoril s ministrom zahraničných vecí Grécka predtým, ako odletel do Londýna o tejto veci. Toto je ďalší problém takéhoto, takéhoto problému. My sme veľká, ďalší príklad takéhoto problému. My sme uh, veľmoc geopolitická, ale aj finančná. A naša obchodná politika napriek kritike je stále mm, úspech. My budeme naďalej tvoriť a budovať e, sieť obchodných zmluv a dohôd a budeme sa snažiť ich tvoriť tak, aby boli udržateľné z hľadiska rozvojových cieľov. Vo všetkých našich rokovaniach budeme teda zohľadňovať e, tento cieľ do väčšej a väčšej miery. Tiež e, v oblasti bezpečnosti a obrany um, osobitne z hľadiska Európskeho obraného fondu a PESCO, ktorými sa budete zaoberať uh, počas rokovania o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Teda chceme uh, sa venovať aj tomuto aspektu. A uh, dnes predsednička komisie odprezentovala kolégiu pravidla, pravidla postupu a práce v, vo viacerých oblastiach a mne prípadne povinnosť každý týždeň informovať o stave v, mojej sfére vplyvu, teda e, komisiu sme rozdelili na klastre alebo skupiny komisárov a hoci klimatické zmeny e, nie sú priamo v mojom portfóliu, e, budeme o nich hovoriť, pretože je to jedna z interných víziev, ktoré budeme musieť riešiť aj v rámci našej vonkajšej politiky a bezpečnostnej politiky. Uvedme, uveďme ešte e, niekoľko príkladov. Napríklad, kto stanovuje pravidlá? Kto stanoví pravidlá, bude vládnuť svetu. My sa nachádzame e, v čase, kedy bojujú myšlienky proti sebe a e, našim občanom svet vysvetľujeme prostredníctvom istého príbehu. A otázka je, ako ich konanie ovplyvní ich vnímanie a chápanie sveta. Pozrime sa napríklad na otázku ochrany údajov, súkromia a otázku dát. Dáta sú e, novým e, živným roztokom novej ekonomiky. Sú krvou ekonomiky, ktorá je čoraz silnejšia a e, dátová ekonomika má väčšiu hodnotu v tejto chvíli než globálny trh s ropou. Čiže pravidla týkajúce sa dát sú veľmi dôležité. Sú rovnako dôležité ako pravidla v oblasti energetiky. Pravidla naznačujú, že dáta patria spoločnosťam IT sektora alebo digitálnym platformám. V Číne dáta patria štátu, v Európe dáta patria jednotlivcom. Takže ktorý model nakoniec vyťazí? Firmy, štát alebo jednotlivci, teda to znamená spoločnosť. My v Európe sme právom hrdí na náš model toho, ako organizujeme naše spoločnosti a ekonomiku. Nechcem byť triumfalistický, ale máme jedinečný mix eh, demokracie, individuálnych slobod, e, e, ekonomickej prosperity a sociálnej solidarity. V 90. rokoch sme si mysleli, že prebehne globálny proces konvergencie podľa, e, okolo týchto konceptov. Ale vieme, že sa to tak nestalo. Naopak, prebieha súťaž medzi politickými systémami. Čína je systemický rival čo tým myslíme, teda keď hovoríme o systemickom rivalovi. E, myslíme tým to, že rozporuje e, jednotlivé systémy. A nie je úplne samozrejme, že skupina krajín, ktoré dnes e, reprezentujú menej ako 9 svetovej populácie, pretrvajú, a tu sa vraciam na začiatok svojho vystúpenia, a neprežijú, ak nedokážeme spolupracovať. Boli sme svetkami pádu Berlínskeho múru. Bol som vtedy v Berlíne. A vtedy mnohí verili, že neexistujú žiadne alternatívy k systému liberálnej demokracie a trhového hospodárstva. Pamätajte si na to. Niektorí hovorí, že to je koniec dejín, ale dejiny nemajú koniec. Sovietský systém nebol lepšou alternatívou pre blaho ľudí a vy to E, mnohí veľmi dobre viete. Ale v Číne stovky miliónov ľudí sa dostali z chudoby. A sme tam svetkami veľmi spektakulárnej zmeny v dejinách ľudstva. A v blízkej budúcnosti Afrika bude mať e, o jednu miliardu ľudí viac. Včera som hovoril s Jeffrey Sačom a hovorili sme o demografickej explózii Afriky. Ako to dokážeme zvládnuť a tie počty, ktoré prichádzajú? Zdá sa, že nikto nebude schopný to eh, zvládnuť. Ale nepozeráme sa na Afriku len očami migrácie. Ale nemôžeme skryť skutočnosť, že demografické demografická nerovnováha a e, ekonomická rovnováha zvýši napätie. Len keď budeme spolupracovať, dokážeme byť partnermi Afriky a len keď budeme spolupracovať, môžeme dosiahnuť rovnováhu e, e, alebo vyrovnaný vzťah s Čínou. Respektovanie ľudských práv a udržateľných cieľov je veľmi dôležité, ale nie je jasné, že naši partnery budú mať e, rovnaké ciele. Takže musíme trvať na tom, že čo to znamená. Čo znamená e, európsky, e, Európska nová zelená dohoda, New Green Deal. A v, nedávno sme o tom hovorili na konferencii o klíme. Povaha zahraničnej politiky sa mení. Zahraničná politika už nie je tým, či bola. Zahraničná politika už nie je len o diplomatických rozhovorov. Pokrýva každý aspekt priemyselnej technologickej e, e, revolúcie, ktorá sa blíži. A myslím, že musíme začať premyšľať vo veľkom štýle, ak sa chceme porátať s touto výzvou. Poviem, teraz niekoľko geografických prístupov. Najprv západný e, Balkán, o tom sa veľa píše a e, panuje veľké sklamanie e, na Balkáne pokiaľ ide o nemožnosť pokračovať v procese rozšírenia. Nemôžeme odoprieť e, Balkánu európsku perspektívu. Ako som počul, povedal vo svojom vypočutí, chcem čím skôr ísť do srbského Kosova, ale v Kosove nie je zatiaľ vláda, takže hm, nemá veľký význam tam ísť, kým tam nebude sformovaná vláda. Takže nedokážem splniť svoj prvej, e, že prvá návšteva pôjde do Kosova. <laughs> Pôjdem do Bratislavy, tá je blízko. E, v Bratislave dneska OSCE e zasadnutie a stretnem sa s ministrami zahraničných vecí Ruska a všetkých krajín na východe. Musíme pokračovať ďalej Ukrajinu, aj Gruzinsko a Moldavsko. A ako som povedal, musíme zohrávať vedúcu úlohu e, pri rekonštrukcii e, Líbie spolu s ďalšími partnerskými štátmi. Musíme mať celkový prístup, pokiaľ ide o situáciu v zálive. Budúci týždeň budem predsedať e, zasadnutiu o nukleárnej dohode, aby sme zabezpečili, že táto dohoda nepadne a že a v tomto duchu sa stretneme e, so spoločnou komisiou e, e, zajtra v piatok. No a ešte k Sahelu. Ehm, teraz sme mali práve prípad tých vojakov, ktorí tam zahynuli. Chcem vyjadriť svoju solidaritu s stratami, ktorú, ktoré E, museli, e, ktoré museli čeliť francúzska armáda. Nemôžeme dovoliť, e, aby len niekoľko európskych krajín znášalo bremeno a, a zabezpečovalo túto veľkú časť Afriky, kde máme demografickú explóziu a kde vlády nedokážu zabezpečovať e, verejnú správu. My, e, e, Európania, sa musíme angažovať v tejto časti sveta, pretože mnoho hrozieb, ktorým čelíme, majú svoje zárodky tam. Takže toľko na teraz a teším sa na výmenu názorov s vami o týchto a ďalších témach. Dnes sme vydali komunike, je to možno prvé počas môjho mandátu. Hovoríme o dohode s Tureckom a, Líbiou. To urobilo veľké, veľké starosti Grécku, ale budeme mať o tom viacej informácií na stretnutí v Bratislave dnes večer a zajtra. Takže som vám k dispozícii E, som pripravený na veľmi otvorenú diskusiu. Veci musíme si povedať otvorene. Medzi európskymi krajinami je veľa rozdielov, mnoho rozdielov. A jediný spôsob, ako tieto rozdiely prekonáme, je, že si ich vysvetlíme, aby sme pochopili tie veľké, no, tie hlboké dôvody, ktoré pre rozdiely majú medzi sebou európske krajiny. Tieto rozdiely sa zakladajú na našich dejinách a tie majú hlboké e, korene a presahujú nás. Ale ak e, chceme dosiahnuť spoločnú budúcnosť, tak musíme tieto rozdiely prekonať, aby sme položili základy e, pre budúcu históriu a, a prežitie európskej civilizácie. Ďakujem. Ďakujem. Thank you, Vice President High... Ďakujem, pán podpredseda, a vysoký predstaviteľ Borel, kolegyne, kolegovia. Takže takto budeme postupovať. Pán Borel má asi 50 minút a ja tu mám 25 žiadostí o slovo. Budem udelovať slovo, ale musím rešpektovať geografické rozloženie politické skupiny, rodovú rovnosť a E, mnoho ďalších rovnovách, je to takmer nemožná úloha, ale vždy najprv dám slovo našim hostiom členských štátov a potom e, budem dávať slovo členom parlamentu. Takže Jozef, ak už budeš mať dostatok otázok, tak povieš dosť a budeš odpovedať. Alebo chceš otázku po otázke? Takže pôjdeme po skupinách otázok. Takže prvý rečník, e, teda kolegom z členských štátov sme rozdali e, e, karty na prihlásenie sa do diskusie, takže môžete ich potom použiť. Prosím, obmedzte sa na jednu, 1,5 minúty, ja budem dávať signál týmto kladivkom. Mirokovač, Chorvátsko, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že nemusím meniť svoje pohľavie a že môžem zostať mužom a položiť svoju otázku. Ďakujem pánovi podpredsedovi a vysokému predstaviteľovi. Ďakujem mu za jeho vystúpenie a súhlasím s pánom Borelom. Áno, Európska únia je veľmocou finančnou, ekonomickou a musíme sa stať eh, aj politickou veľmocou v blízkej budúcnosti. Ak chceme byť politickou veľmocou a zohrávať úlohu na globálnej scéne, musíme ukázať sami sebe a svetu, že naozaj dokážeme vládnuť na európskom kontinente, že dokážeme presadiť bezpečnosť, teda že to sme my, kto tu vládne. A to znamená, že musíme e, sa vedieť postarať o Západný Balkán. A ja veľmi dúfam, že s vašou podporou a vašou angažovanosťou budúci rok dospieme k rozhodnutiu o otvorení rokovaní s našimi priateľmi z Macedónska a Albánska. Ďakujem, Miro Kovač. Európsky parlament za EPP, pani Sovko. Vážený pán eh, komisár, som rada, že vás tu vidím v parlamente. Budem pokračovať po anglicky pre na, mojich ostatných kolegov, hovorí rečnička. From a national parliament has said Western Balkan is a focus of the, of the European Parliament. We had the Western Balkan strategy, we, had, we have a peace and security issue. It... Západný Balkán je v centre pozornosti Európskej únie a ja si myslím, že, a som smutná, že Mm, nebudete môcť vykonať svoju prvú návštevu na, e, na Balkáne, lebo to by bolo symbolické gesto, že e, témy bezpečnosti a mieru sú pre vás dôležité, lebo to je spoločný menovateľ na vytvorenie našej spoločnej zahraničnej politike a mier a bezpečnosť e, zohrá veľkú úlohu. Teraz sme rukojemníkmi Turecka, pokiaľ ide o milióny utečencov a, a, a teda tej hrozbe, že e, teda budú akoby uvoľnení e, e, z tohto územia. Takže moja otázka a moja prozba je pridržať sa odporúčaní Európskeho parlamentu v našich uzneseniach k týmto krajinám a aby ste si ich zobrali ako svoje, svoju osobnú misiu, totiž, že mier a bezpečnosť budú uh, hlavnou témou Európskej únie na juho východnej hranici, lebo inak nedokážeme e, zohrávať našu úlohu na svetovej úrovni. Z Národného parlamentu teraz pán Gutierrez Limones zo Španielska. Ďakujem. Chcem hovoriť po španielsky. V prvom rade vám chcem poblahoželať, pán Borel, v mene e, španielskej delegácie sme hrdí na to, že ste boli menovaní práve vy. Ja mám tri, tri stručné otázky. Prvá, e, na začiatku 20. storočia e, Európa predstavovala 21 celosvetovej populácie, teraz do 7 a teda mm, kedy si sme mali na konte 50 HDP, teraz 16, takže my sme určite jedna z veľkých veľmocí na svete. E, ako chceme sa vyrovnať s tým, že tu e, rastú nové veľmoci? E, potom v Latinskej Amerike, v Južnej Amerike je kríza ekonomická a sociálna. Ako chcete riešiť túto vec, túto záležitosť? Aj z pohľadu Španielska je Južná Amerika pochopne dôležitá. A poďalšie, po migračná politika my eh, sme si stanovili určité kvóty, ale aké, aké je podľa, aká je podľa vás rovnováha, alebo ako nájsť rovnováhu medzi migračnou politikou a eh, bezpečnostnou politikou, medzi potrebou chrániť hranice, aké budú vaše ciele, eh, ktoré budeme pretavovať aj v migračnej politike. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za socialistov v Európskom parlamente, pán Picula. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Borel, vážený pán vysoký predstaviteľ, som rád, že ste dnes v Európskom parlamente a blahoželám vám a prajem všetko dobré o vašich úsiliach. Chcem pripomenúť, že vo vašom vyhlásení hovoríte o tom, že E, jednota je veľmi dôležitou hodnotou pri budovaní bezpečnosti Európskej únie. To znamená, že chce, chceme fungovať ako inteligentná veľmoc a vytvárať e, integrovanú, integrovaný prístup. To bude veľká zmena spôsobe, ako doteraz e, koná Európska únia. Doteraz e, medzinárodná bezpečnosť bola garantovaná e, Spojenými štátmi a NATO, ale teraz niektoré členské štáty vyjadrili svoju nesúhlas, pokiaľ ide o úlohu NATO. Chcú budovať vlastne autonómnejší prístup a odstup USA od multilateralizmu Hm, vzdiali Európsku úniu od USA. Takže moja otázka je, ako vidíte svoju úlohu v zabezpečení toho, aby táto diskusia medzi členskými štátmi bola konštruktívna a aby mala hmatateľné výsledky, teda obrana, architektúra, operačná schopnosť a primerané rozpočtovanie. Ďakujem. Tonino, ešte jedna otázka z Národného parlamentu, pani Gregorčič zo Slovinska. Ďakujem, pán predseda. V Slovensku zdieľame názor, že Európska únia musí byť eh, spolahlivým a zodpovedným globálnym hráčom a musí mať stále väčšiu zodpovednosť v koordinovaných akciách na svetovej scéne. A Musíme brať do úvahy rýchle zmeny na globálnej úrovni. Európsku úniu vidíme ako veľmi silného podporovateľa multilateralizmu. Európska únia musí vyvíjať ďalšie úsilia, pokiaľ ide o spoločnú obranú spoluprácu, najmä v oblasti hybridných e, hrozieb a počítačových hrozieb. Vonkajšia služba EÚ a všetkých členských štátov v ich e, vzťahoch s tretimi krajinami musí byť jednotná, koordinovaná a proaktívna. Naša spoločná orientácia musí posilňovať e, mier, demokraciu, právny štát a rešpekt voči základným e, právam a slobodám. V Slovensku chceme byť aktívnym hráčom v zabezpečovaní mieru bezpečnosti a politickej stability v e, susedskej politike EÚ. EU najmä s ohľadom na Západný Balkán. História nás učí, že toto je veľmi citlivá oblasť a je tam stále veľa nevyriešených problémov. Európska perspektíva je spoločným cieľom všetkých e, štátov Západného Balkánu, ale EÚ musí, sa musí správať dôveryhodne a spolahlivo. Ďakujem. Takže prvé kolo, pán Borel. Yeah. Ďakujem pekne, pán predseda. No už množstvo otázok sa týkalo Západného Balkánu. Ja naozaj veľmi verím, pevne verím, že nie je pochyb o tom, že aká musí byť európska politika voči Západnému Balkánu. Musí byť na vrchole európskej agendy. Otázka rozšírenia v poslednej dobe vytvára určité otázky, to je pravda, ale z dlhodobého hľadiska, alebo minimálne zo strednodobého hľadiska, sa určite nič nezmenilo. A musíme pracovať tvrdo na tom, aby sme pripravili summit, ktorý bude v máji 2020, ktoré bude organizovať chorvátske predsedníctvo v Zagrebe o Západnom Balkáne a toto bude kritický bod, ktorý poskytne odpoveď na vaše otázky. A za ten čas musíme teda využiť tú, tú momentálnu pozitívnu silu a spolupracovať so všetkými členskými štátmi tak, aby všetci pochopili a porozumeli, že nemôžeme uzatvárať, rušiť európsku perspektívu týmto krajinám. Nedalo sa nám zabrániť vojne v Jugoslávii, E, bolo tam takmer 150 tisíc obetí. Bola to veľká tragédia. A dedictvo tejto tragédie vytvorilo tieto rozdiely, chudobu, etnické a národnostné boje. A Európa je jediná, jedinou, ktorá môže ponúknuť riešenie tejto situácie. Ja si myslím, že na rade bude musieť byť táto téma robiť rozdiskutovaná ešte pred e, stretnutím v Zahrebe. Za moju stranu ja vás môžem uistiť, že bude celá komisia sa intenzívne tejto otázke venovať. A myslím si, že týmto som zodpovedal aspoň dve, tri otázky. Ďalšia sa týka NATO. Čo sa dnes deje s NATO? Myslím si, že tu máme 3-4 problémy, ktoré sa týkajú vzťahu NATO a Európskej únie. Prvá vec je presvedčenie, že Spojené štáty majú väčší záujem e, o to než Európa. A to nie je vnímanie, to je e, realita. V podstate tá, tá hranica v Pacifiku je, je teraz e, Ázia je naozaj oveľa dôležitejšia pre Američanov než Európa. Teraz eh, po druhé určitý nedostatok konzistentnosti eh, z americkej postoja voči Sýrii a Perskému zálivu celkovo a my sme to akceptovali. Nemôžeme súhlasiť s takýmto postojom. A po tretie je teda um, americký záujem. A tieto tri veci vlastne vytvárajú vnímanie eh, celého, eh, celej aliancie zo strany EÚ. Avšak, ako ja som už povedala počas svojho vypočutia, a hovorím to aj naďalej, že na to je stále najzákladná obranná štruktúra pre väčšinu európskych krajín. A jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je posilniť na to a prekonať tieto rozdiely a zároveň rozvinúť určité komplementárne kapacity, ktoré vybudujeme si my sami, Európania, aby sme dokázali riešiť naše okamžité problémy. Uviedol by som iba jedno číslo keď odídu Briti z Európskej únie, ak odídu, tak 80 eh, vojenských výdavkov NATO budú poskytovať nie európske krajiny, nie krajiny, ktoré nepo, nepochádzajú z EÚ. My budeme do toho prispievať len 20% kapacite na to. My sme veľkou súčasťou, ale nie sme najdôležitejšou súčasťou. A Máme problémy s našim najbližším susedstvom, ktoré nedokážeme vyriešiť, kým nebudeme implementovať e, článok 5. A tieto veci, teda vnímanie toho, že Američania sa presunuli do Ázie, nedostatok konzistentnosti voči Sýrii a Perskému zálivu a zapojenie do, alebo ekonomické záujmy Spojených štátov, tieto všetko má veľmi dôležitú úlohu na to, ako vnímame my na to. A Teraz eh, strategická orientácia Turecka, ďalšia otázka. Pozrite sa, čo sa deje, čo robí Turecko v Sýrii. A hneď eh, chápeme, prečo sa obávame. Ale nemyslíte si, že toto je jediná kríza, alebo prvá kríza, ktorú eh, teraz postihlo, ktorá postihla na to. Mali sme rôzne prípady aj v minulosti. Už od roku 1956 um, bola tam operácia Suede, Francúzov, Britov, ďalej Líbia v 86, Irak 2003 a v poslednej dobe Sýria. Čiže nie je to prvýkrát, kedy my sme nesúhlasili. Dôležité však je, aby sme držali toho, čo nás spája. A to, že pre Európu je NATO základný rámec kolektívnej obrany. A ďalšia otázka sa týkala e, migrácie a ochrany hraníc. Pozrite sa, nemôžeme si myslieť, že vyriešime problém s migráciou tým, že zvýšime kontrolu hraníc len. Hranice iste musíme zabezpečiť. Ale aj keď štát nevie zabezpečiť ochranu svojej hranice, už nie je štát. Takže kontrola hranice je niečo, čo musí existovať tak, aby sme mohli zabezpečiť alebo uistiť našich občanov. Ale nie je to jediná vec, ktorú treba pri riešení migrácie. My nezastavíme tie vlny migrantov, kým nebudeme konať v, pri zdroji, tam, kde vznikajú problémy. Nie tam, kde už sa ten problém prejavuje. Problém prejavuje. A to si vyžaduje naozaj dobré dohody o partnerstve, e, podporovať rozvoj, e, rozvíjať dohody s africkými krajinami a tak, aby sme mohli posielať späť ľudí, e, regulárnych zákonných migrantov a zároveň poskytnúť možnosť migrácie tým, ktorí si to zaslúžia naozaj. A migrácia je súčasťou zahraničnej politiky a tento piatok dvaja moji kolegovia cestujú do Ankary a budú diskutovať s tureckými orgánmi a predstaviteľmi, čo sa dá robiť so zvyšujúcim sa počtom migrantov, ktorí prichádzajú na grécké ostrovy. A to už nie sú žiadni Sirčania, ktorí utekajú pred vojnou. To sú hlavne ľudia, ktorí prichádzajú z Afganistanu a možno, že si e, už, už e, e, si predstav, nedocenili do dôsledky dohod, zažívajú dôsledky tej nedohody s Talibanom, nemierovej dohody s Talibanom. A ďalej. Zodpovedal by som ešte otázku k Latinskej Amerike po španielsky, pretože by to bolo zvláštne hovoriť o Latinskej Amerike po anglicky alebo po francúzsky osobitne keď budem odpovedať spanielskému kolegovi. Odkedy som tu bol naposledy, Latinská Amerika, Južná Amerika eh, doslova zahorela obrovským ohňom. A keď som tu bol naposledy, tak to bola, musím, myslím, Venezuela a Kuba. Dnes sa to deje od Chile po Mexiko. Eh, všetky, mnohé krajiny jednoducho sa e, dostali do situácie veľmi vážnych sociálnych e, rozbrojov a e, je to na, jednej strane dôsledok rastúcej nerovnosti, kde demokracia nedokázala počas nejakých desaťročí politickej stability a ekonomického rastu vymazať tieto obrovské ekonomické rozdielia spôsobilo to E, spôsobilo to e, situáciu, v ktorej stačila iskra a došlo k explózii. A e, dochádza to ku konfliktom etnickým, sociálnym, ale aj politickým. A mm, hovorím to po španielsky nie preto, že by som bol španiel, ale preto, že Európa ako kontinent musí venovať Južnej Amerike veľký, veľkú pozornosť. A Kuba bývala najväčším problémom, teraz už zďaleka nie je. A dnes už tieto problémy sú v Čile, v Ekvadore, Venezuele, Bolívii, v Kolumbii, kde sa znova vracia armáda do ulic. To, je, to bolo takmer nepredstaviteľné v tom kolektívnom povedomí Južnej Ameriky. Jednoducho v mestách e, sa znova objavujú ozbrojené zložky v uniformách a Európa jednoducho nemôže zostať k tomuto problému úplne indiferentná. Ja sa domnievam, že ehm, to je asi tak všetko, čo môžem eh, k týmto veciam povedať. Myslím, že už mi ani nezostal čas, pán predseda. Takže druhé kolo môže byť, pán Borel, súhlasíte? Dobre. Nasleduje otázka von Kramon, pani von Kramon z Európskeho parlamentu. Ehm, to je pre mňa eh, čest. Ďakujem pekne, keďže ste už spomínali, že otázka Kosova, respektíve cesta do Kosova sa dá vyriešiť až po tom, keď vznikne vláda. Ja by som potom ešte položila ďalšie iné dve otázky. Jedna vec sa týka Ukrajiny. To je tiež e, dosť kritická vec, e, teda ten normandský formát sa stretne najbližší pondelok v Paríži a viem, že my nie sme súčasťou tohto normandského formátu, ale aj tak máme veľký záujem o to, aby Ukrajina nezlyhala a myslím si, že mali by sme mať aj strategický naozaj dosah na Ukrajinu, tak by som sa chcela spýtať, aký máte vy návrh pre Ukrajincov, e, Rusov, aj Nemcov, Francúzov, ako by mohli to ukončiť a čo by mohlo byť e, nejaké riešenie, aspoň e, tak zhruba. A druhá otázka e, sa týka ruského vplyvu nielen v jednej z našej e, susednej krajine, ale v niektorých aj našich členských štátoch, e, možno aj v regióne Katalánska, e, v Taliansku, aj Brexit bol tiež možno výsledkom, alebo viedol, boli tam zapojení aj Rusi, tak čo môžeme urobiť v Európe, aby sme trošku utíšili ten ruský vplyv. Ďakujem pekne. Z Národného parlamentu máme pána Degle z Francúzska. Monsieur le président, monsieur le haut représentant. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán vysoký predstaviteľ, 13 vojakov z Francúzska bolo zavraždených minulý týždeň v Mali. A ja by som povedal, že ide o bezpečnosť celej Európy, ktorú hájí Francúzsko. A vy ste vysoký predstaviteľ, ale chcel by som vám povedať, že vaša prítomnosť v pondelok bola mimoriadne pozitívne hodnotená. Ide o stabilitu Sahelu, Magrebu, a tiež južné oblasti Stredozemného mora. Je to strategická priorita pre všetky členské štáty Európskej únie. Samozrejme, Francúzsko nie je osamotené. Máme podporu aj s, Máme podporu v našej misii v Mali, kde máme účasť viacerých členských štátov, aj tiež e, od OSN. Je tu určitá pomoc, ale treba trochu viac. Európa musí zohrávať väčšiu úlohu v globálnom svete a Európa svojimi riešeniami musí prinášať pridanú hodnotu. A my to musíme tiež mať dobrú stratégiu pre riadenie veci verejných investícií, hospodárskeho rozvoja a podobne. Chcem sa teda vrátiť späť tej svojej pôvodnej otázke, akú úlohu má zohrávať Európska únia, ako môžeme zabezpečiť to, aby sme mohli viesť politický dialog s krajinami Sahelu. Um, predseda hovorí, že ešte jednu otázku. Pani Vilanueva, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam vás tu, pán Borel, gratulujem vám k funkcii. Vo funkcii boli ste tu, stretli sme sa viackrát a mám tri krátke pripomienky, eh, možno otázky. Prvá vec, mohli by ste Eh, popísať, teda hovorili ste o, o nevyhnutnosti strategickej nezávislosti Európy a eh, vy zdedíte možno tisíce dokumentov od kolegyne Mogherini a eh, za predchádzajúceho funkčného obdobia sa veľa hovorilo o multilateralizme a ja sa chcem spýtať, ako naložíte v rámci tohto multilateralizmu, ktorý Donald Trump likviduje a kde e, Rusko a Čína narušujú tú myšlienku e, svetového mieru a jeho udržania. Ako s týmto plánujete naložiť a ako budete spolupracovať s NATO? A ďalšia vec je, čo by som chcel povedať, my e, sme už počuli k Južnej Amerike vaše vyjadrenia, ja s ním súhlasím a my žijeme v na, alebo teda my žijeme na kontinente, kde tiež demokracia dostáva rany a Mali by sme sa vyhnúť represii protest, pri protestoch, tak ako k tomu dochádza v Južnej Amerike. Vy ste hovorili o ekonomických e, vzťahoch založených alebo e, obchodných dohodách založených na e, rozvojových cieľoch a ja si myslím, že treba podporovať vzájomný rozvoj a nesledovať ne, vždy len finančné ciele. ďalej sa chcem spýtať vy ako vysoký predstaviteľ k vášmu vzťahu k tomuto Európskemu parlamentu Myslím si, že je dôležité, aby e, Európsky parlament e, bol podporený ako najlegitimnejšia európska inštitúcia a mal by zohrávať aj pri tvorbe zahraničnej politiky veľkú úlohu. Takže viete sa nejako k tomuto zaviaza, zaviazať alebo povedať e, nám, aká je vaša vízia? Gracias, señor. Por favor. Uh, je vais essayer de répondre en français la question. Ďakujem pekne, pokúsim sa teda odpovedať po francúzsky na otázku, ktorá bola po francúzsky a týka sa Sahelu, že nerobíme dosť. Keď vidíme, čo sa deje v týchto krajinách Sahelu a vidíme, že hranice nie sú ničím iným než len čiarami na mape, ale prakticky neexistujú v teréne. A keď vidíme, ako, čo sa tam deje. Je jasné, že situácia sa vonkoncom nezlepšuje. A Mali, aj prezident Mali, bývalý priateľ Európskeho parlamentu, ktorý bol včera v Paríži a hovorili sme aj s prezidentom Burkina Faso. Oni nám stále hovoria, že nie sme schopní pokryť e, túto celú oblasť a čeliť všetkým tým povstaniam a rebeliám. Viete, v Saheli sa melie všetko možné. Sú tam rôzne bitky medzi farmármi, z e, ktorých si navzájom konkurujú. Sú tam bitky, ktoré sa týkajú možnosti obhospodarovať zem, teda bitka o zem, je tam problém e, z klimatickej zmeny, kde veci vysýchajú a ľudia sa musia sťahovať potom sú tam aj zbytky líbyjskej armády a keby, nebola, keby Francúzsko nebalo zasiahlo pred niekoľkými rokmi, malo, mali by už možno, že dnes ani neexistovala ako krajina. Stalo by sa tam možno, že to isté, čo sa stalo v Iraku s Dajšom. Je to práve francúzska armáda, ktorá tomu dokázala zabrániť. A Francúzsko malo dobrý dôvod aj má dobrý dôvod žiadať ostatné európske krajiny, aby sa zúčastnili tejto úlohy. To nie je nejaká neokoloniálna úloha, ako nechceme ani bonkoncom obsadiť znovu Sahel. Máme určité tradičné spojenie, ale musíme jednoducho reagovať na to, čo sa deje priamo v teréne. A keď sa pozrieme na hranicu Európy, tak to je vlastne na juhu Sahary a musíme diskutovať o tom, akým spôsobom sa môžu európske štáty podielať na misiách po boku Francúzska. Určitý počet nemeckých vojakov, ktorí tam ale nie sú v bojovej misii. Potom máme leteckú podporu britsko-španielsku. Ale ak by sme chceli naozaj čeliť tým problémom, ktoré sú v Saheli, na to bude treba niekoľkonásobne znásobiť nasadenie armády. A Francúzsko samo to nezvládne. Oni to nemôže urobiť. A pokiaľ sa tu nedosiahne jednomyselnosť v rámci tých misií, ktoré sú na udržanie mieru z Európy, tak eh, bohužiaľ keďže tu teda je tá zásada jednomyselnosti zatiaľ, tak sa nám nepodarí dosiahnuť eh, navýšenie pomoci. Áno, môžu sa angažovať, môže, že niektoré krajiny, ktoré vytvoria určité partnerstvo spolu s Francúzskom s tým, že riešenie iste nie je len vojenské, treba vytvoriť aj štátne štruktúry, ale ako chcete toto zvládnuť v krajine, v krajine, kde nie je možné zabezpečiť ani minimálnu bezpečnosť pre nikoho. Takže ja očakávam, že bude možné zmobilizovať ďalšie sily. Ukrajina. Máme, tu hovoríte, že Európska únia tam vonkoncom nie je. No to je pravda. Ale je tu, celé, je tu množstvo miest, kde vonkoncom nie sme, ale našťastie aspoň Francúzsko a Nemecko sa chopili iniciatívy. Diskutoval som o tom aj s ruským ministrom v Tokiu pred niekoľkými dňami ešte keď vo svojej bývalej funkcii ako minister zahraničných vecí Španielska. Zatiaľ nevieme, že čo sa stane, ale z môjho pohľadu je celkom zjavné, že s Ruskom je treba síce mať politiku sankcií, sankcií, kým sa niečo e, nezlepší a zatiaľ sa žiaden pokrok neukazuje, ale zároveň nie je možné tiež úplne odmietnúť existenciu krajiny, ktorá nám tu dodáva energiu, krajiny, z ktorej s ktorou jednoducho mať, treba mať dobré vzťahy a to platí pre túto krajinu rovnako ako pre všetky ostatné. Čiže treba to zorganizovať nejakým takým najlepším spôsobom a najlepší spôsob by bol poskytnúť Ukrajine, a to stále opakujem, všetku pomoc, ktorú potrebuje Nový prezident Ukrajiny odmietol stiahnutie ruských vojsk. A to je dobrý začiatok odmietnúť nasadenie vojenskej sily, aby znovu získali Donbass. Ale... Dá sa to urobiť, len ak budeme jednotní voči Rusku. A teraz eh, čo s francúzskom? Myslím, že a len preto, že človek musí byť eh, slušný, neznamená, že nemôže byť odvážny. Čiže tá slučno, slušnosť eh, v dialogu môže existovať a napriek tomu sa môžeme jasne postaviť za určitý názor. A teraz e, na odpoveď, teda odpoveď španielskej kolegyni. Neviem, čo e, dodať k tomu, čo ste povedali k e, Južnej Amerike. Je to naozaj obrovská sociálna kríza. Sociálna kríza, áno. A neviem, akú možnosť v tejto chvíli má Európska únia Um, zasiahnuť do tejto sociálnej krízy, ktorá sa uh, na nás všetkých zosypala dosť nečakane. My musíme riešiť tie naj, najnaliehavejšie problémy a podľa, podľa mňa najnaliehavejší problém je Venezuela. Čiže tam treba vystupovať najaktívnejšie. Tretina venezuelského obyvateľstva trpí podvýživou, čo je dôsledkom politík sankcií, ktoré dopadli najtvrdšie na bežné obyvateľstvo, ktoré Európska únia nerešpektovala, neuplatňuje, ale Spojené štáty áno a je nevyhnutné e, dostať sa von z tejto slepej uličky, kde e, platia v konečnom dôsledku za toto občania krajiny. Čiže my sa budeme v tomto smere snažiť robiť maximum, čo bude možné. A teraz e, obhajoba multilateralizmu, ja v tom mienim pokračovať, neviem, ne, nepotrebujem to opakovať, pretože to už sa stáva, to už sa stáva retorickou vecou. Ale áno, bez pochyby, multilateralizmus je e, nepochybne systém, ktorý je iný než e, unilateralizmus. Alternatívou multilateralizmu je len e, vláda silnejšieho, to je zákon silného. Čiže e, či, musíme si vybrať, čo chceme. Hej? Tu nemáme na, na výber multi a unilateralizmus, ale multilateralizmus a právo silnejšieho. Čiže my chceme multilateralizmus a osobitne v Južnej Amerike, ako ste povedali, a celkom správne je sociálna kríza a demokracia nebola schopná jej zabrániť, ale riešením je znova len demokracia. A Teraz je mi veľmi ľúto, rád by som s vami zotrval v tomto rozhovoru, v tejto diskusii, ale čakajú na mňa v Bratislave a obávam sa, že v tejto chvíli budem musieť odísť, hovorí pán Borel. Vážený pán Borel, pokračuje predseda, my chápeme, že máte iné plány. Vaš, vaši pracovníci nám prislúbili, eh, vaša kancelária mi eh, prislúbila 10 minút Dobre, keď e, moja kancelária hovorí, že mám 10 minút, tak e, mám 10 minút, tak tu zostane 10 minút. Takže ďalej dáme slovo, hovorí predseda pánovi Kolcovi z e, Lotyšska. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám jednu veľmi jednoduchú otázku. Európska únia v, vo svete je jedným z najväčších zastancov demokracie, ľudských práv, medzinárodného práva a tak ďalej. V tomto smere by som chcel počuť názor vysokého predstaviteľa na, eh, na uplatnenie zákona Magnitsky. Eh, máte pocit, že toto sú nástroje pre 21. storočie, kde riešime eh, kde mm, vidíme porušovanie ľudských práv a ideme zase uplatňovať tie staré um, nástroje. Jednoducho, vysoký predstaviteľ, to, toto sa týka sankcií uh, proti Rusku. Um, ja by som chcel počuť, aké je vaše stanovisko k možnosti e, uplatnenia um, tzv. magnického zákona e, v celej Európe. A potom je tu taká výzva aby ste prelomili tú pomerne negatívnu prax vašej predchodničky a prišli do, na stretnutie CPSP v tomto marci, bude, teda, bude sa to konať 2. a 4. marca. Keby ste tam prišli osobne, to by bolo veľmi cenné z hľadiska kontaktov s národnými parlamentmi a výmeny názorov. Veľmi by sme si cenili, keby ste túto negatívnu prax vysokej predstaviteľky zamenili za niečo iné. Ďakujem veľmi pekne. teraz za Európsky parlament eh, pán Fabio Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán vysoký predstaviteľ. Ja som veľmi spokojný s vašim menovaním aj s, vaso, s vašou prítomnosťou. Ja som si istý, že budeme spolu pracovať eh, na, eh, počas tohto funkčného obdobia. Ja budem ďalej hovoriť mojim jazykom, po taliansky hovorí rečník. Existuje spoločné stanovisko k Eh, problematike vývozu zbraní, ale na nešťastie sa zdá, váž, vážený pán vysoký predstaviteľ, že eh, členské štáty nerešpektujú kritéria, ktoré sme si stanovili. Jedným z dôvodov je absencia sankcií, ktoré by eh, penalizovali členské štáty, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá. Takže sa chcem spýtať, vzhľadom k tomu, že máme nové technológie, kybernetické technológie, umelú inteligenciu, autonómne smrtiace zbranie. Potrebujeme skrátka nové pravidlá a od, potrebujeme odradiť krajiny, ktoré nerešpektujú toto spoločné stanovisko. Teraz k Tunisku. Ja som bol um, predsedom uh, pozorovateľskej misie pri voľbách v Tunisku a momentálne sa tam formuje nová exekutíva, uh, teda vláda. Ako iste viete, Tunisko má veľmi uh, významného, je našim významným partnerom v rámci južného partnerstva. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pani Van Helfert z Holandska. Mohli by ste zamávať, aby sme videli, kde ste? Pán, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, za slovo. Ja by som chcel hovoriť o Číne, pretože dnes v holandských novinách eh, odznela správa, že v nemocnici v Rotterdame čínsky vedec pracujúci pre Rotterdam aj Peking eh, eh, vytvoril technológiu, prostredníctvom ktorých Peking môže sledovať eh, svojich občanov a osobitne Ujgurov. Ak to je pravda, tak je to ďalší dôkaz toho, ako Čína berie ľudské práva, ale tiež je to dôkaz o určitej integrite krajín a o tom, ako vnímajú reciprocitu v bilaterálnych vzťahoch. Ak budeme hovoriť s Čínou alebo čínskym veľvyslancom o ľudských právach, tak sa vždy spomína, že ten náš názor je skrátka iný a tu si treba pripomenúť, že aj Čína podpísala e, univerzálnu deklaráciu ľudských práv a Spojené štáty e, zvažujú sankcie e, proti Číne kvôli porušovaniu ľudských práv Ujgurov ja som e, spomínal už v minulosti problém e, zberu orgánov. Ja sa vás chcem spýtať na váš názor. Ďakujem, pán Borel. Čína, Tunisko, čokoľvek, e, čímkoľvek si prajete začať. Sankcie, hovorí pán Borel, to je vec, ktorá sa vždy veľmi ťažko manažuje. Ako riešiť situáciu bez sankcií. Uvedem príklad Venezuely. Sankcie, ktoré majú vplyv kolektívne na ľud, no nemám pocit, že tieto sankcie môžu priniesť výsledok, ktorými sa snaží dosiahnuť. A ehm, majú akurát tak negatívny vplyv na celý národ, na celú krajinu. Sú sankcie, ktoré uplatňujeme v Európskej únii, proti iným krajinám. Vy sa pýtate e, na to, e, že by sme e, uvalili sankcie na tých, ktorí páchajú porušovanie ľudských práv v Číne a Rusku. Tu by sme museli hovoriť o konkrétnych prípadoch a ja neviem dať všeobecnú odpoveď, ale rešpektovanie ľudských práv je súčasťou našich rokovaní s Čínou vždy sa snažíme hovoriť aj o tejto téme a môžem vám povedať, že e, Číňania síce majú iný prístup, ale ako ste povedali, takisto pristúpili k dohovoru o ľudských právach ako my. A v našich e, dohodách aj nedohodách sa táto téma vždy pertraktuje. Ale na rade momentálne nie je žiadny návrh e, na nejaké sankcie, na ktoré ste sa vypýtali. A teraz si nie som celkom istý, čo ste mysleli, pán, pán z Chorvátska, ten zákon eh, magnický, zákon magnický. Eh, to bol niekto, koho niekto zabil? Alebo prepačte, ale neviem, hovorí pán Borel, že ne, neviem, o čo ide. Naozaj neviem, o čo ide, čiže keby ste mi to možno vysvetlili ten, kto položil tú otázku, vedeli by ste vysvetliť? Pán Kulc, vy ste, hovorí predseda, položili túto otázku, chcete tú otázku zopakovať a vysvetliť? Áno, určite. Ma- Magnický akt, teda zákon Magnický sa tak volá, e, ale vo viacerých krajinách je to nástroj, ktorým, ktorého cieľom je e, e, nájsť tých, ktorí porušujú ľudské práva a napríklad zmraziť ich majetok. A zatiaľ ten zákon bol e, prijatý, myslím, v šiestich krajinách, v USA, Kanade a ďalších, niekoľkých členských štátov Európskej únie, ale je teda nejaká snaha vytvoriť podobný nástroj. To bola, moja otázka bola, je tak nejaká snaha takýto nástroj vytvoriť na európskej úrovni a podporujete takýto nástroj, lebo vysoký predstaviteľ iste monitoruje, čo sa deje e, na celom svete v oblasti ľudských práv tak e, prepačte, hovorí pán Borol, nemám dosť informácií na to, aby som vám odpovedal na túto otázku. Čiže vy sa pýtate, či podporujem túto myšlienku e, navrhnúť rade, aby všetky európske krajiny prijali nejaký takýto zákon, ktorý teda, ako vy hovoríte, zatiaľ prijalo len 6 európskych krajín. No, neviem, budeme to musieť preskúmať na to, aby sme vedeli dať odpoveď. Dobre, kolegyňa, kolegovia, e, výbor pre zahraničné záležitosti e, schválil návrh e, z zahraničnej politiky, kde sa hovorí o možnosti zavedenia podobného zákona ako zákon Magnický aj v Európe, ale prebiehajú tieto diskusie na výbore pre zahraničné záležitosti. Dobre, máte nejaké otázky ešte? Čína? Dobre. Pán Kasalda. Tunisko. Tunisko to bolo to bola krajina, ktorá e, spustila arabskú jar a jediná krajina, ktorá túto sériu povstaní prežila a ne e, nestala sa totalitným režimom. Takže Tunisko je určite veľkou nádejou pre demokraciu v Severnej Afrike a my pochopiteľne robíme maximum preto, aby sme zabezpečili, že tá fakla demokracie v Tunisku nezhasne. Takže ja si myslím, že je tu um, nádej pre Severnú Afriku, vďaka Tunisku. A my robíme maximum preto, aby sme túto nádej udržali pri živote v krajine, ktorá prekonala um, prekonala tú situáciu v roku 2011, ktorá mohla znamenať jej pád, ale v iných krajinách e, sa táto nádej na demokraciu vytratila. Čiže áno, môžete určite počítať s podporou demokracie zo strany Európskej únie. Ďakujem vám, hovorí predseda. Pán Borel, vaše prvé vystúpenie na pôde Európskeho parlamentu a naše stretnutie s vami si ceníme. Ďakujeme vám za prvý náčrt hlavných politik alebo hlavných priorít vašej politiky. Máte nejaké e, pripomienky vy? Áno, e, vy ste sa ešte pýtali, či pôjdem do Chorvátska veľmi rád pôjdem do Chorvátska, naozaj veľmi rád, takže už teraz môžem tento záväzok prijať a budem tam. Dobre, pán Borel, takže vás uvidíme v Záhrebe naživo a vo farbe to bol odvážny záväzok. Myslím, že to bol aj pekný odkaz našim chorvátskym priateľom. Každopádne na ceste je už komisár Varhej, ktorý tu bude o 5 minút. Takže by som vás poprosil, aby ste sa sústreďovali v súvislosti s ním, najmä na otázky susedstva a rozširovania, pretože to sú veci, e, ktoré spadajú do portfólia pána Olivera Varhejho. So, ladies and gentlemen. Dobre, dámy a páni. Poprosím, usadte sa. Takže teraz by sme prešli k druhej časti dnešnej medziparlamentnej schôdze výborov. Po tom, čo sme práve absolvovali možnosť vymeniť si názory s vysokým predstaviteľom únie, je mojim potešením tu privítať pana Olivera Varhejho, ktorý je novým komisárom pre susedstvo a rozšírenie. Pán Varhej, srdečne vás tu vítam. Kolegyňa a kolegovia, chcel by som odovzdať e, pánovi Varhejmu slovo bez meškania, len by som chcel pre nového pána komisára osvetliť, že sú tu zástupcovia e, výborov zahraničných vecí z rôznych parlamentov Európskej únie, tiež zástupcovia z Norska, e, Severno-Macedónska a Bosnia a Hercegoviny okrem samozrejme poslankyň a poslancov Európskeho parlamentu. Budeme sa sústredovať najmä na susedstvo a rozšírenie, čo je vaše portfólio. Ja by som chcel poprosiť všetkých e, tu e, v publiku. Budem sa snažiť udeliť slovo spravodlivo. Mám tu zoznam prihlásených rečníkov, budem sa snažiť e, dať slovo všetkým, na ktorých sa dostane. Prioritizovať budem tých, ktorí požiadali o slovo predtým. A teraz bez ďalšieho meškania, pán Varhej, máte slovo. Čím viac času dáte e, kolegyňam a kolegom na otázky a odpovede, tým šťastnejšie budú odchádzať do svojich krajín. E, vážený pán predseda, budem sa snažiť e, urobiť, čo môžem. Pochopil som, čo mi hovoríte, obmedziť sa na absolútne nevyhnutné. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu aj národných parlamentov, vítam túto možnosť hovoriť s vami o perspektívach európskeho rozširovania, osobitne e, na Západný Balkán. Hneď po tom, čo, sa, čo som sa ujal funkcie. Je to jedna z mojich prvých povinnosti. Včera som už mal možnosť sa stretnúť s poslankyňami a poslancami parlamentov Západného Balkánu aj tohto výboru. A dnes sa s potešením stretám s poslankyňami a poslancami e, z národných parlamentov našich členských krajín aj s poslancami Európskeho parlamentu. Národné parlamenty zohrávajú v Európe veľmi dôležitú úlohu z hľadiska politiky rozširovania, pretože rozširovanie sa neudeje bez e, posvetenia, bez súhlasu národných parlamentov. A ja e, túto ich právomoc e, veľmi vážne beriem na vedomie, keď plánujem činnosti, ktoré si pred seba postavíme. Včera sme hovorili e, s kolegyňami a kolegami zo Západného Balkánu o tom, ako by sme mohli formulovať jasnejšiu víziu pre nich, aj pre nás, o európskej perspektíve a o našej spoločnej budúcnosti my by sme mali tieto krajiny podporiť. Tieto krajiny ležia ešte stále v srdci Európy. A podporiť región Západného Balkánu je preto v našom vlastnom záujme, pretože my všetci môžeme e, získať tým, že naše najbližšie susedstvo bude stabilné, e, bohaté a bezpečné všetci môžeme profitovať z toho, že ekonomiky v tomto regióne budú silné a miera prosperity pred prístupením narastie. To isté sa týka konektivity, dopravy, energetiky alebo digitálnej oblasti. A e, v podobnom zmysle krajiny Západného Balkánu e, s nami e, veľmi dobre spolupracujú v oblasti migrácie a ochrany hraníc, ale budú musieť zapracovať na riešenie migračných víziev. Národné parlamenty tiež vedia poskytnúť kvalitné poradenstvo e, parlamentom na Západnom Balkáne, napríklad v otázke správneho fungovania demokratických inštitúcií, zvyšovania zodpovednosti parlamentov a dohľadu nad e, výkonnou zložkou moci a takisto v otázke demokratického skrutínia. Najlepším spôsobom, ako využiť e, pokrok v tomto regióne, ktorý je integrálnou súčasťou Európy, je formulovanie dôveryhodného procesu rozširovania Európskej únie. A preto musíme zabezpečiť, že tento táto perspektíva rozširovania e, bude dôveryhodná aj naďalej. E, prvým bodom sú reformy. Všetky krajiny v tomto regióne budú musieť e, absolvovať reformy, ktoré budú mať reálny dopad v teréne v podobe zvýšenia prosperity, tvorby pracovných miest, zlepšenia kvality života občanov a um, pocitu slobody ľudí v týchto našich partnerských krajinách. K čomu dôjde len vtedy, ak rýchlosť reforiem bude nielen zachovaná, ale aj zvýšená. Vážené poslankyňa a poslanci, začiatkom budúceho roka komisia predloží návrhy na to, ako prispieť k posunutiu tohto procesu vpred, tak aby sme rozvinuli stratégiu pre Západný Balkán z minulého roku, posilnili našu spoluprácu a e, zefektívnili rokovací proces. Zároveň chceme riešiť výhrady, ktoré boli formulované v niektorých našich členských štátoch. Základy právneho štátu, ekonomického rozvoja, fungovania demokratických inštitúcií a reforma verejnej správy sú témy, ktoré na našom programe budú zaberať prvé prioritné miesta, pretože sú to záležitosti, ktoré by mali ležať v srdci e, transformácie spoločnosti, ku ktorej dochádza e, plošne na Západnom Balkáne. A Okrem toho, že sa budeme zameriavať na tieto fundamentálne veci, by som chcel, aby tento proces bol dynamickejší a aby sa nezameriaval len na otváranie či zatváranie prístupových kapitol, ale mm, aj na identifikovanie e, príležitostí ušej a rýchlejšej integrácie v mm, určitých oblastiach spoločného záujmu. A v tomto smere je treba ponúkať stimuly. A preto e, by som bol rád, aby tento región bol zaintegrovanejší do kľúčových európskych politik ešte pred pristúpením týchto krajín príkladom je, že Západný Balkán e, je vhodné integrovať do, našo, e, do našej zelenej dohody, digitálnej agendy, e, dopravných a energetických sietí a ľudia v tomto regióne by nemali čakať na, prí, na pristúpenie, aby mohli využívať výhody týchto kľúčových politík. Je veľmi potrebná silná politická angažovanosť, prospech reforiem. A tu ide o občanov, E, tohto regiónu. Potrebujeme lepšie riadenie e, tohto postupu a zainteresovanosť e, členských štátov na vysokej úrovni, aby sme dosiahli tie základné reformy, ktoré sú potrebné. Vlády v regióne musia prevziať zodpovednosť a zabezpečiť, aby reformný proces bol inkluzívny. Parlamentní budú zohrať kľúčovú úlohu v tomto postupe, nielen preto, aby E, zisťovali vlastne a, a preverovali potrebné e, legislatívne zmeny, ktoré e, sú nevinutné pre reformy. A toto ale nesmie spomaliť prístupový proces. Tieto dva postupy, teda prehlbenie európskej integrácie a pristúpenie, môžu ísť ruka v ruke. Regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú nevyhnutné pre postup v jednotlivých krajín, ktoré sú na európskej ceste. Ja sa budem angažovať v tejto oblasti, budem podporovať e, e, riešenie bilaterálnych sporov, budem spolupracovať e, s vysokým predstaviteľom Josephom Borelom, pokiaľ ide o dosiahnutie dialogu v už budúci rok. Cení členovia, e, nedostatok zhody v Európskej rade, pokiaľ ide o začatie prístupových rokovaní e, s Severným Macedónskom, sú veľkým sklamaním. Ale naša zaviazanosť pre európsku perspektívu sa nemení nedokážeme byť dôveryhodnou Európskou komisiou, ak e, nedokážeme vysústretí našim najbližším susedom. E, Západný Balkán sú viac ako susedia, oni sú e, v srdci Európy. Budem obhajovať náš návrh na otvorenie prístupových rokovania s oboma týmito krajinami. Ja zdôrazňujem, že potrebujeme pozitívne rozhodnutie o prístupových rokovaniach ešte pred Zahrebským samitom budúci rok. Komisia teda bude zohrávať veľmi kľúčovú úlohu v tomto ohľade. Ešte doplním niečo k Albánsku. E, e, vyslovujeme podporu tejto krajine, pokiaľ ide o e, to zemetrasenie z minulého týždňa. Prístupový mechanizmus zabezpečil, že viaceré členské krajiny poskytli pomoc hneď po zemetrasení. A zistujeme, ako dokážeme pomôcť aj po ukončení tých naliehových prác. Rozhodli sme sa e, vyčleniť 15 miliónov eur e, na e, pomoc po uplynutí účenkov katastrofy a budeme obhajovať projekty, aby sa Albánsko činia spamätalo z tejto katastrofy. Pán predseda, ešte sa vyjadrím k viacnému finančnému rámcu. Táto komisia otvára novú kapitolu Európskej únie. Medzi mnohými zmenami, ktorým, e, ktorými, ktorých sme svedkami, e, e, je mnoho ďalších víziev, ktoré sa musia premietnúť do viacného finančného rámca nová komisia a nový viacročný finančný rámec vytvoria a mali by vytvoriť e, príležitosti na užšiu spoluprácu s našimi partnermi a zvýšiť e, naše, e, našu zodpovednosť a náš vplyv v tomto regióne. Ďakujem za vašu pozornosť a rád zodpoviem vaše otázky. Ďakujem pánovi Oliverovi Váhajovi. Budeme postupovať takto kolegovia majú možnosť klásť otázky a keď e, pán komisár e, e, bude mať pocit, že tých otázok už bolo dosť, tak dá signál. Takže začíname pán fasilo z Talianska. Ďakujem. Chcem sa poďakovať komisárovi a Ďakujem e, za to, čo podalo o Západnom Balkáne, ale jednu vec si musíme uvedomiť. 24 rokov prešlo od e, Daytonskej dohody. A deň po Daytone, tu som, pán komisár, takže po mierovej dohode z Daytonu sme týmto krajinám slúbili že tieto krajiny sa budú môcť stať súčasťou EÚ, ale prešlo 24 rokov, dve generácie vyrástli. Keď to budeme stále oddialovať, tak to bude mať len jeden dôsledok. Bude to podnecovať frustráciu vo verejnej mienke a ľudia e, e, si začnú myslieť, že už nie je možné Ehm, pripojiť sa do Európskej únie a bude to podporovať nacionalizmus a extrémizmus. Takže súhlasím tým, čo povedal pán komisár. My všetci musíme podporovať návrh, ktorý predkladá pán komisár. Ešte pred Zagrebským samitom musíme vyriešiť to, že Európska rada a blokovala e, rozhodnutie o, o rozšírení a o začatí svojich rokovaní. No a váš titul je komisár pre rozšírenie a susedské krajiny. Čo si myslíte o e, situácii v Stredomorí a čo si myslíte, že by tam Európska, e, Európska komisia mala robiť? No, pán Galer, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár. V úvode ste jasne povedali, eh, eh, samozrejme, niekto môže pristúpiť len vtedy, keď splní podmienky a to vlastne, pokiaľ je o Albánsko a Severné Macedónsko, vnímame ako jeden balíček, ale každá krajina by sa mala posúvať podľa ich vlastných výkonov. Takže Zaznela tu kritika, pokiaľ ide o vývoj v Albánsku a to mohli byť vlastne dôvody pre francúzského ministra, že ešte treba počkať. Viete si predstaviť, že by sa e, tento balíček akoby rozdelil Takže budeme už, začneme už e, so Severným Macedónskom a Albánskom ešte musí niektoré veci splniť, ale potom to môžeme spojiť a budeme pokračovať ďalej. Takto toto bolo v minulosti. Mali sme dve skupiny e, pri pristupovaní e, stred, stredoeurópskych štátov, takže to by sme mohli zopakovať. Ďakujem, pán Galer. Z národných parlamentov pani Tengvi z Francúzska. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár. Rád by som sa dotkla jedného z vašich vyjadrení. Povedali ste, že prehlbenie vzťahov a rozšírenie môžu ísť ruka v ruke súčasne. Ale napriek tomu Francúzsko zablokovalo eh, otvorenie prístupových rokovaní. Francúzsko tiež navrhlo eh, reformný zákon a tento zákon vychádza z postupného a reverzibilného postupu, pokiaľ ide o prístupové rokovania. No a vo svetle tohto, pán komisár, ako sa na toto pozeráte s ohľadom na Zagrebskú konferenciu? Čo si myslíte o francúzskom prístupe? Myslíte si, že je možné zohľadniť kandidátov, ktorí majú oprávnenie na štrukturálne fondy? A potom, aké je hodnotenie komisie, pokiaľ ide o e, progres jednotlivých kandidátov? Hovorili ste o rozpočte 2020, ktorý bol schválený minulý týždeň, e, teda o navýšení pre balkánske krajiny ako presne sa bude rozdielovať toto, eh, toto navýšanie, pokiaľ ide o investície, aby sme zlepšili spoluprácu s týmito krajinami. Ďakujem za sociálnych demokratov v Európskom parlamente, pán Sanchez. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si e, vypočul pána Borola, ktorý spomínal v predchádzajúcom bloku 4 krát Turecko a ja sa chcem spýtať e, pána Varhejho, že je potrebné, e, vy hovoríte, že je potrebné rozvinúť lepšiu spoluprácu s Tureckom. A toto potvrdzuje pán Borel. A znamená to, že Turecko bude kandidátska krajina, alebo je to len susedná krajina? Ako to vidíte? s čím by ste súhlasili, pretože prebehla nejaká diskusia o e, ale respektíve prebehla nejaká diskusia s Tureckom hľadom návratov pred niekoľkými rokmi. Ja sa chcem spýtať, ako to vyzerá teraz. Thank you, Mr. Vahey. Ďakujem. Pán Varhej povedal, že pôjdeme po piatých otázkach, takže ešte pán Pisko z Portugalska. Ste tu? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku, má som otázku na pána Borela, ale žiaľ, to už nie je možné. Ale mám otázku a pokiaľ ide o rozšírenie, nemyslíte si, že by bolo lepšie, múdrejšie, keby sme súčasným kandidátom dali viac času, aby naplno prevzali európske hodnoty prv, ako sa stanú členmi EÚ Všetky národné parlamenty boli pozvané, aby prišli a myslím, že nie je e, správne, že sme mali len 20 minút na výmenu názorov s pánom Borovom, takže prosím, aby na budúce sme mali viac času. Ďakujem. E, ja žiaľ nie som zodpovedný za pracovný program pána e, vysokého predstaviteľa a ja musím povedať, že e, vôbec sme radi, že už v prvom týždni sa mohol prísť. A organizácia tej konferencie nebola jednoduchá. A e, pred dvoma týždňami ešte sme nevedeli, či vôbec budeme mať e, komisiu ustanovenú. Takže mm, to nebolo jednoduché. Takže pán Barhaj, nech sa páči, máte slovo. Môžete hovoriť tak dlho, ako je tak, ako si prajete. Ja budem sa snažiť hovoriť veľmi stručne, aby sme mohli prijať ešte viaceré otázky. Takže najprv e, otázka pána Galera o rozdelení, odpojení. Decoupling, odpojenie. To je politický produkt a sme svedkami toho, že je viac alebo menej populárny. <laughs> viac menej to závisí od počasia akoby. Môj názor je, že sa musíme pozrieť na e, tie krajiny podľa toho, čo dokážu. A jasne e, sme stanovili požiadavky, ktoré musia splniť aj e, Albánsko, aj Severné Macedónsko. Oni tieto podmienky splnili. Takže spojenie, odpojenie, hm, E, to nie je otázka. E, e, dôležité je, že tieto podmienky splnili naraz. A preto to rozhodnutie musíme prijať naraz. Lebo inak by sme boli nespravodliví voči jednému alebo druhému. Ak neoceníme rovnaké E, e, rovnaké zásluhy, výkony, ktoré krajiny podali rovnakým e, rozhodnutím. Takže môj názor je, že v marci musíme začať rokovania s oboma krajinami. Ale ja nie som hluchý. Ja počujem tie otázky vo vzťahu k Albánsku od niektorých našich členských štátov a budem v tom konať. A chcem zabezpečiť, aby sme získali podporu všetkých členských štátov lebo inak e, nebudem úspešný. Takže obratím sa na tieto členské štáty a ak bude potrebné aj na ich parlamenty, už som sa stretol so zahraničným výborom Dánskeho parlamentu a vstúpim do kontaktu s, s Albánskom a sprostredkujem e, stretnutie. Pokrieť o francúzsky návrh. Je tam aj e, niekoľko ďalších e, návrhov, ktoré sú na stole, nielen francúzsky. Je tu pomerne silná skupina členských štátov, e, ktoré sú veľmi nespokojné s tým, čo sa deje v rade. Takže musíme sa na to pozrieť a Veľmi rád sa pozriem na tie obavy, ktoré sú na stole. E, budem cestovať do Paríža a budem hovoriť e, s orgánmi, ktoré, ktorí sa toho dotýka. Ale francúzske orgány jasne povedali, nikto, nikto nespochybnil európsku perspektívu týchto krajín. Ehm, tá zostala nedotknutá. Takže by sme nemali otvárať e, diskusiu v tomto smere a, a na to nepristupujem. Teda som ochotný hovoriť o metodike, môžeme sa pozrieť na to, ako, ako lepšie e, hovoriť o pokroku, ako lepšie môžeme združiť naše informácie a ako sprostredkujeme naše posúdenie situácie, ale nechcem sa púšťať do diskusie o európskej perspektíve týchto krajín pokiaľ ide o navýšený rozpočet a, a, a na čo sa to môže použiť. Napríklad vám to pomôže lepšie eh, integrovať eh, tieto krajiny do siete TNT. TNT sieť je rozhodujúca pre eh, posilnenie ekonomiky. Bez infraštruktúry to nie je možné. Bez nej nemôžeme robiť integráciu. Potom e, k otázke našej spolupráce s vysokým predsedateľom v prípade Turecka. E, kolegium pracuje kolegiálne, tak samozrejme s Josefom Borelom sme v úzkom kontakte. E, v tých prvých troch dňoch našej práce sme sa stretli aspoň 5 krát. Sme v ústavičnom kontakte. No a pokiaľ ide o Turecko, tu nie je len o susedskú politiku, ale je tam je veľa zahranično-politických a bezpečnostno-politických e, otázok, takže veľmi úzko spolupracujeme. No a napokon situácia v Stredomorí. Mm, myslím, že by som o tom mohol hovoriť pomerne dlho, ale v skratke. Chceme do tohto regiónu priniesť mier, prosperitu a stabilitu a samozrejme to sa týka tých, ktorí sú ochotní spolupracovať s nami, aby vytvorili miestnu ekonomiku pre miestnych ľudí a tak vytvorili stabilitu. A, a sú tiež ochotní spolupracovať s nami e, v témach, ako je migrácia, ktorá sa nás veľmi dotýka. Tam sa budeme angažovať do maximálnej možnej miery. Chcem povedať jeden príklad. Maroko. Maroko by sme mohli zobrať ako príklad pre celý región sme ochotní poskytnúť rovnakú mieru spolupráce, ak nie väčšiu, s ostatnými krajami, napríklad Tunisko. Takže chceme podať ruku, ale chceme zastávať aj naše, e, e, naše záujmy. Ďakujem, pán komisár, ďakujem, Oliver. Ďalšie kolo e, za národné parlamenty, pán Klič, Polsko. Klich. Pán Klich. Ospravedlňuje sa pán predseda. Nie je tu. Pán Ažubales, Litva. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem spýtať. Mm, e Ide o spoločné stanovisko, aby sme čelili ruskému úsilí eh, blokovať niektoré krajiny v pristúpení do EÚ. A ďalšia otázka týka Bieloruska. Nemyslíte si, že, eh, že eh, naše úsilia E, e, že naše úsilia a kontakty s Bieloruskom vlastne pomáhajú Lukašenkovmu režimu, aby e, pokračoval. EPP skupina, môžete sa dohodnúť. Petras, nech sa páči. Alebo Ilan. Ďakujem. Ďakujem, David. Máte 30 sekúnd každý, môžete sa podeliť o otázku na, o tú minútu. Dobre, tak my sme v jednej skupine Renew a my môžeme obnoviť mnoho vecí. Aj otázku. Vážený pán komisár, do Vianoc budeme mať o jednu krajinu v Európe menej a Bielorusko možno pohltí Rusko. Sostredávajú každý deň, my tu sedíme, diskutujeme o všeobecných otázkach, ale oni už idú integrovať Bielorusko do Ruskej federácie, volajú to integrácia. Ja to volám Anšlus 21. storočia. A možno by sme potrebovali toho partnera na spoločnej hranici z EÚ. Takže čo vy o tom si myslíte a ako dlho si myslíte, že môžeme len takto prázdne reči mať o prioritách partnerstva a medzi tým nám z očí zjede Bielorusko? Ďakujem pekne, tak mám 30 sekúnd, budem sa snažiť. hovoríme o tom, o tom non-paper francúzskom návrhu neoficiálnom. Ja by som chcel vedieť, čo si myslíte vy o metodológie, metodológii a skutočná otázka je, že ako chcete meniť metodológiu. Ak je vaša odpoveď áno, tak ako to chcete implementovať na kom, úrovni komisie? A potom to, ako je, aké je to konečné porozumenie toho, E, keď sa bude rozširovať teda Balkán. Ďakujem pekne. Ja by som teraz ešte dal slovo jednej z krajín, ktoré sa chce pripojiť k EÚ. Teraz je to z Čiernej hory pán Nikola Rakuloševič. Kde sedí Čierna hora? Nech sa páči. Ďakujem, pokúsim sa byť stručný. Na on naozaj nám záleží na Západnom Balkáne, osobitne u nás, aby sme splnili všetky naše povinnosti v rámci reforiem, pretože my sa nevzdáme našej budúcnosti EÚ a prosím, pomôcť, pomôžte nám podporiť nadšenie v spoločnosti, pretože ak sa nám to nepodarí, tak otvárame priestor pre tretie krajiny, ktoré majú záujem um, ovplyvniť krajiny na Západnom Balkáne Takže my veľmi dobre poznáme, eh, o čo ide, lebo my sme tiež mali snahy o ruský vplyv v minulých rokoch. Moja otázka je, hovoríme o metodológii, metodológii znamená to toľko, že sa bude meniť metodika pre tie krajiny, ktoré už sú v procese eh, prístupovom, napríklad 7 rokov my, aj Srbsko, a teraz keby sa mala zmeniť metodika, alebo zostane rovnaká, alebo neviete zatiaľ? Isté pre krajiny, ktoré začnú rokovať, predpokladám, že tam bude asi už na nich platiť nová metodika, neviem. Ďaká, Mick Wallace, je tu ešte? Teraz za nezaradených. Maďarský kolega, pán Dendeš. Pán Varhej, blahoželám vám už mluvím menovaniu. Eh, aj za túto, ďakujem za túto výmenu. Mám tri otázky. Jedna z nich je, že proces rozšírenia EÚ v posledných týždňoch dostal hacku a potom tomto veto hlasovaní musíme si uvedomiť, že na Balkáne a v blízkosti alebo v susedstve EÚ vládne meká sila v mnohých krajinách, e, ktorá tam veci ovplyvňuje zjavne má svoj vplyv. Ja som si kladol otázku, že prečo takáto krajina ako Rusko a Turecko e, tlačí alebo uplatňuje svoj vplyv cez kultúrne e, prostriedky, cez rôzne kultúrne projekty. Čo má Európa ponúknuť týmto krajinám okrem rôznych politických vyhlásení, ktoré sa snažia o prístup? Ďalšia otázka je, ako si chce Európska únia zachovať svoju tvár v rozširovacom procese e, pri rešpektovaní demokratických noriem, keď niektoré z členských štátov tiež nedodržiavajú demokratické e, princípy. A tretia otázka, že keď sa dívame na nástroje, ktoré máte ako komisár v dispozícii pri, post, pri, presad, pri podpore rozširovacieho procesu rozširovania, aké nástroje máte pre budúcich kandidátov a členských um, štátov z hľadiska e, rešpektovania kolektívnych práv menšín. Ako viete, toto je veľmi silná téma aj na Ukrajine, aj na Západnom Balkáne. Myslím si, že ešte než bude postupovať proces rozširovania, bude sa musieť venovať veľká pozornosť rešpektovaniu práv menšín. Ďakujem pekne a napokon pán Kucumas z Grécka na čísle by mal sedieť 118. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkým by som vám chcel poďakovať eh, za pozvanie eh, a chcel by som vám za grécky parlament zaželať všetko najlepšie. Pozícia Grécka bola vždy taká, že podporuje všetky krajiny Západného Balkánu, aby chránili alebo podporovali bezpečnosť a stabilitu v regióne. Avšak podmienka greckej e, podpory je z to, že krajiny musia e, splniť e, prísne podmienky. Ja mám jednu otázku E, bolo, nebolo, bolo by dobre, nebolo by treba dodržiavať medzinárodné právo a právo o, z e, OSN, pretože v poslednej dobe sa porušuje v e, stredomorskej oblasti aj medzinárodné právo, aj námorné právo. Takže nemyslíte si, že by malo byť podmienkou dodržiavať tieto dohovory pred vstupom? Ďakujem pekne, pokiaľ ide o východné partnerstvo. Skúsim sa, pokúsim sa teda z tieto otázky zgrupovať. Prvá, pokiaľ ide o Ukrajinu. Isté, máme spoluprácu, a ide nám o spoluprácu stabilitu Ukrajinou a to, že musíme samozrejme z, z stáť za územnou celistvosťou Ukrajiny a keďže zatiaľ nemáme žiadne znaky v tomto procese, že by sa tak dialo, nesmieme uvoľniť žiadne zo sankcií, ktoré máme voči Rusku. Musíme naopak ešte byť e, silnejší a prítomnejší na Ukrajine, než voci ktorej inej e, krajine východného partnerstva, ktoré s nami chcú spolupracovať a čo možno v čo najväčších počtoch e, oblastí e, ste v rámci dohody o voľnom obchode máme aj určitý priestor, alebo väčší priestor, ale musíme taktiež e, pomôcť v budovaní trhovej ekonomiky. A Ja by som chcel zopakovať aj presne tie isté odkazy, ktoré budú pre Západný Balkán, že bez skutočnej ekonomiky, bez hospodárstva tieto krajiny stále budú zraniteľné. A preto je to v našom najlepšom záujme, aby sme zlepšili stabilitu nášho regiónu ehm, cez trvalodateľný ekonomický rozvoj. A pokiaľ ide o Bielorusko, tak keď už úplne odstúpime alebo sa e, stiahneme z akýchkoľvek spolupráce alebo akékoľvek páky, akú máme, už aj tak máme len veľmi malú páku na Bielorusko. Len máme len naozaj také veľmi maličkú mieru spolupráce s nimi, ale musíme byť tam v teréne a musíme byť k e, dispozícii pomoc občianskej spoločnosti, musíme zastupovať naše hodnoty, pretože inak my budeme tými, ktorí v podstate budú musieť iba akceptovať to, že sa obratili smerom k Rusku. Takže keď budeme rokovať s Bieloruskom alebo dívať sa na Bielorusko, nesmieme na toto zabúdať. Pokiaľ ide o ten francúzsky doku- dokument, ten neoficiálny, zdá sa, že pre vás to je ako keby nejaký relevantný dokument. Ako som povedal, zmena metodiky je jedna vec a spochybňovanie celého procesu rozšírenia je ďalšia alebo iná. Môžeme hovoriť o maličkých zmenách metodike, aby to bolo dôveryhodnejšie tak pre tie krajiny, ako aj pre naše vlastné členské štáty. Ale aj v tomto procese tiež to musí byť dynamickejšie. Takže mojou prioritou pri akejkoľvek revízii metodiky by malo byť alebo bude, že ako náhle budeme mať krajiny, ako náhle tieto krajiny budú plniť veci, musíme potom plniť veci my. A keďže je to aj súčasťou e, súčasnej metodiky, keď budeme mať backtracking, teda spätnú sledovateľnosť, tak budeme musieť e, mať túto sledovateľnosť aj v rámci prístupových rokovaní, ale ako som povedal, to nie je iba v tom francúzskom dokumente. Máme tu aj iné e, možnosti. Potom sú tu otázky tej mekej sily a ako by chcela EÚ zvýšiť svoju parku na Západnom Balkáne. Presne preto to som aj hovoril o tom ekonomickom argumente a tej ekonomickom motore. Proste keď zoberiete príklad TNT, e, napríklad naše firmy sú najväčšími investormi v tomto regióne a tiež ehm, stávajú železnice, diálnice, ehm, elektrárne, ale keď eh, by, by sme zvýšili našu prítomnosť v regióne aj z trenodobého dlhodobého plánovania prispeli napríklad dopravnej infraštruktúre, potom budeme mať vplyv v týchto krajinách. Potom budeme môcť e, vrátiť späť akýkoľvek zlý vplyv na tieto krajiny alebo neželaný vplyv. Takže my môžeme mať silnú páku len vtedy, keď tam budeme viac prítomní a to je ten plán, ktorý vám chcem predstaviť. On the review of the methodology. Pokiaľ ide o tú revíziu metodiky, dostal som aj otázku, že či to bude platiť aj pre tie krajiny, ktoré už sú v prístupovom procese. To si nemyslím, že by to bolo dobré rozhodnutie alebo rozumné rozhodnutie meniť e, pravidla záchodu. Takže určite to neurobím. Ale to je niečo, o čom bude musieť rozhodnúť kolegium Musíme tu mať jasný náčrt e, našich predstav, to by malo byť už v januári. A ja by som sa čoskoro hneď potom mal objaviť v vašom výbore, vás o tom informovať, ale môžem vás uistiť, že ja nechcem nič spomalovať, naopak. Ja chcem dosiahnuť výsledky a chcem posunúť ďalej rozširovanie. A ďalej, pokiaľ ide o otázku kolektívnych práv menšín, áno, v regióne, pokiaľ ide o tú kolektív, o právo menšín, je otázka, nie každý ju uznáva, ale je to otázka v rámci EÚ. Nie všetky členské štáty uznávajú práva menšín ako kolektívu, avšak ochrana menšín je, je európskou hodnotou a tuto ja budem brániť vo vzťahu k akémukoľvek našemu susedskému alebo našemu susedovi. Ak by som zobral príklad rómskej menšiny na Balkáne, to je určite podstatná otázka, ktorú treba riešiť. A Rómovia to je veľmi špecifická menšina, ktorá má veľmi osobitné potreby a osobitné, osobité problémy, ktoré musíme riešiť. Takže áno, pán Dendeši, vás môžem s vami súhlasiť, že toto treba riešiť. A ja to budem skúmať, pretože inak nedosiahneme dlhodobú stabilitu v tomto regióne. Predseda, ďakujem pekne. Týmto sa dostávame na, do tretiemu kolu. Prvým ročníkom z národných parlamentov je pán Kalniš z, Kalniš z e, Lotyšska. Áno, príjemné popoludne. Ďakujem pekne. Hovorili ste tu o viacerých krajinách, eh, ktoré sú v, vo východnom partner, partnerstve, ale málo sme hovorili o Gruzinsku, Moldavsku aj Ukrajine napokon. No, oni tiež majú niečo spoločné, nielen, že sú bývalými sovietskými e, krajinami, ale tiež všetky tri majú okupované územia. Nevnímate to ako pre bariéru v e, ich budúcom budúcom úsilí vstúpiť do EÚ. Ja viem, že majú pred sebou veľké reformy, ale majú tento osobitný problém, ktorý je taký dosť osobitný, jedinečný e, medzi kandidátskymi krajinami. Osobitne by som chcel spomenúť Gruzínsko ako krajinu, ktorá pravdepodobne si už dávno zaslúžila členstvo v NATO pred rokmi, ale sa jej to nedarí a však bolo by treba uznať, čo dosiahla e, a myslím si, že by to malo uznať aj EÚ členstvom. E, predseda, ďakujem teraz pán Belčík Vladimír za Európsky, za e, Európsky parlament. Ďakujem pekne, teším sa, že vás vidím tuto, pán komisár. Um, teším sa, že ste prišli medzi nás hneď tretí deň, čo ste v úrade. Chcel by som niekoľko vecí k rozšíreniu. Viem, že ste začali o tom, že akú úlohu v tom hrajú národné parlamenty, ale uvedomujete si, e, že aká je situácia v národných parlamentoch v tom regióne. Ja ako spravodajca tejto snemovne pre Srbsko som v medziparlamentnom dialógu tejto krajiny, ale vidíme, ako je tam krízová situácia v regióne, pokiaľ ide o parlamentnú prácu a demokratickú kultúru parlamentnej demokracie. Moja otázka je, čo chcete v tomto zlepšiť? Máte plán? Potrebujeme potrebný, poriadny plán, nie len nejaká navšteva treba strategický plán. Ak hovoríme o právnom štáte, na to potrebujeme funkčné parlamenty. Ďalšia otázka, ekonomické otázky, vy ste spomenuli. Keď sa pozriete na komunikáciu EÚ v regióne, je často selektívna a často počujete iba o úlohe Ruska a úlohe EÚ. Treba to zmeniť. Aký je váš plán pre toto, túto, komunik- toto oznámenie, túto komunikáciu? A je treba zapojiť predovšetkým zúčastnené strany z regiónu do tohto. Predseda, ďakujem pekne. Ďalším hostom z Národného parlamentu je pani Karimi z Holandska. Kde ste? Ďakujem pekne za vaše informácie. Moje otázky sa týkajú Turecka. Mohli by ste povedať niekoľko slov viac o tom, že ako e, je Turecko ako sa pristupuje k Turecku rôznymi spôsobmi. Jedna vec je hľadiska migračnej dohody, druhá vec hľadiska prístupov Turecka, ďalšie je otázka vzťahu Turecka v NATO. Čiže aký je váš taký ten u, u, vyčerpávajúci prístup alebo komplexný prístup k Turecku? Ďakujem pekne za Európsky parlament, pán Mavridis. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu som, pán predseda. Pán komisár, ja budem radšej hovoriť po grécky. Chcel by som naviazať na to, čo kde e, hovorila kolegyňa o Turecku. Zvláštna vec o Turecku je, že nerešpektuje ani základné ľudské práva v samotnej svojej krajine, nerešpektuje ani medzinárodné právo, a nerešpektuje ani um, dohovor o o mori. Takže moja otázka je jasná. Aké sú vzťahy EÚ s Tureckom? Ako vidíte tieto vzťahy? Lebo chcete, aby Západný Balkán vstúpil do EÚ, ale zároveň Turecko je kandidátskou krajinou. To je niečo, čo budete musieť, čo budete musieť riešiť ako komisár. Ďalšia otázka. Nemyslíte si, že už nastal čas, aby sme sa pozreli na naše dobré susedské vzťahy a pokúsili sa investovať do týchto krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, aby ľudia zostali v tých krajinách? Ehm, ďakujeme teraz e, do sa vraciame do vašej e, domácej krajiny. Pán Ženka Zala z e, Maďarského parlamentu. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel zdôrazniť, že pozícia Maďarska k rozšironiu sa nezmenila. My si naďalej myslíme, že jedno je to naďalej zo najstrategickejších politík EÚ a výrazne prispieva k riešeniu súčasných e, problémov, ktorým čelí aj EÚ. Je viac ako evidentné, že rozširovacia politika je momentálne v patovej situácii. Avšak podľa nás nedostatok tejto politiky pre rozširovanie prichádza so stratou dôveryhodnosti tohto procesu. Preto sme presvedčení, že problém s procesom rozširovania sa vlastne netýka samotného institucionálneho a právneho rámca, ale skôr k nedostatku, z nedostatku politického záväzku zo strany e, členských štátov. Maďarsko nie je proti pre revízii procesu rozširovania, ale nie je možné spomaľovať proces rozširovania a ohrozovať pokrok, ktoré tieto krajiny dosiahli. A okrem toho je treba zdôrazniť potrebu urýchlenia prebiehajúcich rokovaní so Srbskom a Čiernou horou. Pán komisár, ako vidíte, kedy by, by mohli e, Srbsko a Černá hora byť členmi EÚ? Ďakujem. A na záver by som ešte dal slovo niekomu, kto bol členom Európskeho parlamentu, vrátil sa do národnej politiky. Mark Demesmáke, dúfam, že sa vám dali dobre. Áno, ďakujem. Budem, ak môžem, hovoriť po holandsky, hovorí rečník. Ja som mal jednu otázku aj na pána Borela, ale mm, je to otázka, ktorú môžem položiť aj vám, pán komisár, týka sa rozširovania, lebo mne sa to javí tak, že obhajoba našich hodnôt a obhajoba základných práv a slobod, demokratických práv a slobod a demokracie ako také, že to patrí k esencii Európskej únie a v tomto e, máme e, určitú morálnu zodpovednosť voči našim občanom, ale aj zbytku sveta. A ja si myslím, že môžeme túto zodpovednosť uplatniť len vtedy, ak je konzistentnosť medzi vonkajšou politikou a našou vnútornou politikou. Inými slovami, naša tá, tá meká sila sa môže stať silou len vtedy, ak nebudeme sami selektívni v tom, že, dáme tomu, odvrátime zrak, keď sa porušujú e, základné práva v Európskej únii. Um, jednoducho musíme ich brať rovnako. Európska únia pritom je selektívna, takže nesmieme e, odvracať zrak a nesmieme uh, napríklad e, mlčať pri prenasledovaní katalánskych politikov v Španielsku. A táto selektívnosť, e, tá, tu si všímajú už aj e, obyvateľia a takisto určití autoritatívni lídry v našom okolí. Napríklad turecký prezident Erdogan obhajuje prenasledovanie niektorých kurdských politikov tým, že aj v Európskej únii prenasledujeme alebo nechávame prenasledovať katalánskych politikov v Španielsku. A mne e, to príde tak, že európsky občania očakávajú, že budeme za každých okolností hájiť a brániť určité základné slobody a práva a Európska únia by E, <laughs> z princípu jednoducho, aby tá, aby tá óda na slobodu, naša hymna, neznela potom tak troška falošne v ušiach sveta. Ďakujem veľmi pekne. Mark pokračuje predseda Megalister a posledný, ktorý uzatvára toto kolo, tiež kolega z Európskeho parlamentu, ktorý sa vrátil do Španielska. Pani, teda pani Jiménez Becevel. Ja by som chcela hovoriť e, vo forme alúzie a tentokrát po španielsky hovorí rečnička. Ja by som chcela povedať e, k e, poslancovi, ktorý hovoril predo mňou, že Španielsku nedošlo k žiadnemu porušeniu ľudských práv voči týmto politickým lídrom a pokiaľ a, pred, a nedošlo k nemu práve preto, e, lebo najvyšší súd ich odsúdil za prevrat a to je vec, eh, ktorá ehm, jednoducho má právny základ, lebo suverenita španielská, ktorá vyplýva z vôle španielského rodu, eh, ľudu, eh, sa môže brániť aj určitou silou a Španielsko jednoducho nejakým spôsobom neobmedzuje slobody Eh, svojich občanov, eh, súdcovia, ktorí vyniesli tento rozsudok, potvrdili, že ide o demokratické rozhodnutia. V Španielsku jednoducho ľudské práva sú um, bránené rovnako ako inde v Európskej únii. Títo politici, ktorí sa stali väzňami, pretože sa snažili spáchať štátny prevrat, tak eh, by asi takýmto spôsobom boli bráni v hociakom inom parlamente a jednoducho oni, štát sa musel brániť v tomto prípade a tak by sa bránil každý štát. Pán komisár, máte slovo, pokračuje predseda. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade k otázke, ktorá sa týkala Gruzinska, Moldavska a Ukrajiny a toho, či problémy, ktoré majú s Ruskom, ktoré sa pretavili až do okupácie ich e, územia, budú nejakou prekážkou zbližovania s Európskou úniou? Ja si myslím, že nie. My sme to už e, dokázali a budeme to dokazovať. A prvý element je DCFTA. Jasné, že možnosť e, um, uplatnenia viac ako 70 e, aký Európskej únie spôsobiť, že tieto krajiny sa priblížia vo prakticky všetkých oblastiach života k Európskej únii a my im v tomto chceme pomáhať. Nielen v tomto, ale e, chceme skúmať aj tú časť o týchto obchodných dohod, ktorá sa týka slobodného obchodu. E, chceme, aby tieto štáty sa priblížili Európskej únii aj v mnohých iných oblastiach. Ale ako som povedal, ak budú iné oblasti, kde by s nami chceli to krajiny spolupracovať užšie, tak veľmi radi vidíme v ústrety. Keď sa pozriete na Ukrajinu, mne príde veľmi zaujímavé to, keby sme e, Ukrajinu prepojili s Európskou úniou z mysle konektivity, či už digitálnej, energetickej, transportnej, teda prepojenie dopravných systémov. Toto je drobnosť, ktorú môžeme urobiť a myslím, že, že, že Ukrajina je pripravená takéto užšie prepojenie s Európskou úniou vytvoriť. A prekážkou tie okupované územia nebudú. My jednoducho o to viac by sme mali s Ukrajinou budovať tieto prepojenia a styky, vzhľadom k tomu, že Ukrajina je pod tlakom Ruska. Um, k úlohe národných parlamentov, toto je veľmi zaujímavá téma. My sme včera hovorili s predstaviteľmi eh, parlamentov zo Západného Balkánu o tom, o tejto téme a signál, ktorý nám vysielajú, je veľmi jasný a znie hlasno. My potrebujeme, aby každý v Národnom parlamente presadzoval určitú politiku. Chcem, aby všetci, ktorí ste tu, ste sa vrátili do svojich parlamentov a presadzovali tam určitú politiku. A ja chcem vyzvať každého, aby pracoval doma vo svojom národnom prostredí, pretože inak tieto krajiny nikdy nebudú schopné e, dokázať nám aj sebe, že sú schopné sa zúčastňovať na fungovanie Európskej únie ako členovia. Tiež potrebujeme určité národné minimum z hľadiska európskej integrácie. Teda budú musieť tieto štáty nejakým spôsobom prekonať tie, tie, tie, tie názorové rozdiely, ktoré medzi nimi sú a snažiť sa v mene členstva v Európskej únii zbližovať aj navzájom a pracovať. Ja by som chcel vyzvať všetkých, ktorí tu sú, aby e, sa k tomu aby, aby k tomu prispeli. Ja viem, že sami to nedokážeme a ja by som preto chcel požiadať aj tento výbor, prostredníctvom neho teda aj tento parlament o pomoc. Poslanci sú troška zvláštni, e, radi počúvajú sami seba skôr než niekoho iného, ale ja dúfam, že poslankyňa poslanci tohto parlamentu budú schopní vysvetliť, prečo národné parlamenty sú také dôležité v celom e, procese rozširovania. A ja dúfam, že svojim dielom budem môcť prispieť a pomôcť, pretože všetci e, poslanci, ktorí budú ochotní na Západnom Balkáne z pôdy svojich, svojich národných parlamentov niečo urobiť, tak budú vítaní. Ehm, k tomu Západnému Balkánu ešte ja si myslím, že je samozrejme, že naša prítomnosť na Západnom Balkáne z hľadiska mm, nejakej propagácie nie je ideálna. To si musíme povedať úprimne. Európska únia a jej členské štáty v tomto regióne a pre tento región robia stále viac než ktokoľvek iný a preto e, to musíme zohľadniť aj z hľadiska public relations určitých vzťahov s verejnosťou alebo pre seba, seba propagácia. Jeden taký nápad je, um, podobne ako to robíme v Ukrajine, teda tam máme program EU for you, Európska únia pre vás. Vysvetľujeme občanom krajiny, čo Európska únia môže pre nich urobiť. Ale mm, je tu ešte jedna dôležitá záležitosť. Ja mám pocit, že naše skutky sú rozdrobené na príliš mnoho detajlov. Namiesto toho, aby sme sa sústredovali na veľké projekty, veľké myšlienky s veľkým dopadom, vďaka ktorým by sme sa viac viditeľnili. Takže toto sú dve stratégie, ktoré zvažujem, ale okrem nejakého znovu naštartovania procesu zbližovania, procesu rozširovania, teda ešte aj táto stránka. A teraz Turecko. Náš prístup k Turecku je jasný. Máme zásadné problémy v tom našom vzťahu. Máme problém s vrtmi okolo Cypru. Rada pre zahraničné záležitosti povedala veľmi jasne, že sa týmto otvára možnosť sankcií Európska rada tiež jasne e, formulovala náš postoj. To sa nejako nemení. Budeme v, tomto pokračovať, až kým Turecko neukončí tie vrty okolo Cypru. Tiež e, máme problém v prístupových rokovaniach, kde sme znova a znova hovorili o našich obavách z nedostatku podpory základných práv a slobod, e, obmedzovania slobody tlače, zatýkania a väznenia novinárov a narúšania princípov právneho štátu. Toto sú výhrady, ktoré stále zostávajú v platnosti. A ak sa Turecko chce považovať za prístupovú krajinu, tak tieto veci musíme spolu riešiť. Na druhej strane, Turecko je náš e, druhý najväčší spojenec v NATO. To je rozmer, ktorý musíme zohľadniť. Takisto s Tureckom musíme spolupracovať v oblasti migrácie, čiže treba ten náš vzťah s Tureckom vnímať eh, komplexne, k čomu dôjde v tejto snemovni, ale aj na Európskej rade. Takisto to takto treba vnímať v komisii. Potrebujeme definovať určitý strategický prístup k našim vzťahom a potrebujeme si priznať aj naše slabé stránky. Lenže no, popri tom by sme nemali zabúdať na to, ktoré sú naše stránky silné. Srbsko a Čierna hora. Ako urýchliť um, zbližovanie? Tak e, plán som vám prezentoval. Najlepší spôsob, ako urýchliť zbližovanie je tým, že ich budeme motivovať v tom, aby sa k nám približovali a to čo najrychlejšie a čo najskôr, lebo ja som uvedol ten príklad budovania trhového hospodárstva. Prostredníctvom takýchto krokov dokážeme vysvetliť, prečo je dôležité um, mať funkčný právny štát, demokraciu a slobodu tlače. Toto sú záležitosti, ktoré sú úzko spojené s kvalitou podnikateľského prostredia, bez ktorého naši investori nebudú riskovať svoje prostriedky v týchto krajinách. Čiže my chceme ruka v ruke s týmto vytvárať trhové hospodárstvo na základe právneho štátu, čo je vec, ktorá prospeje nám aj im. A to umožní e, akceleráciu zbližovania s týmto regiónom. Ale ja myslím, pán predseda, že to je všetko v tejto fáze, čo som chcel povedať. Ešte jedno kolo, pýta sa predseda. Dobre, takže posledné kolo otázok odpovedí. Dáme slovo len poslancom z národných parlamentov tentokrát, ale predtým, než dáme slovo ďalšiemu rečníkovi, pán komisár, chcel by som zdôrazniť jednu vec, ktorá sa týkala tých tureckých vrtov v cyperských uh, výsostných vodách. My sme sa týmto v parlamente zaoberali, ja pamätám, táto rozpráva vyplynula do toho, že sme privítali, že rada schválila rámec pre uh, reštriktívne opatrenia, a teraz budeme musieť implementovať tie sankcie, to znamená zákazy e, vycestovania a zmrazanie majetku za takéto veľmi vážne porušenie medzinárodných e, e, princípov dohod a záväzkov. Dobre, posledné kolo, pán Petručeli z Talianska ako prvý. Nie je tu? Nie je. Dobre. Pán Zbignev z Polska Prosím, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Um, pán komisár, vy ste práve povedali, že neschopnosť rozbehnúť proces prístupu na Západnom Balkáne je sprevádzaná neschopnosťou vytvoriť kvalitné kanály e, komunikácie s občanmi a akéhosi PR, v ktorom, prostredníctvom ktorý by sme vysvetľovali miestnemu obyvateľstvu, aké sú naše výhody. Ale myslíte si, že by bolo e, zvládnutelné, respektíve rozumné, aby sme si definovali nejaký harmonogram budúceho procesu pristupovania? Alebo si myslíte, že by to týmto krajinám dalo príliš veľa nádeje, pretože oni nevedia, či ten proces bude trvať 10 ročia a možno by bolo dobre im povedať, že sa ráta s tým, že bude trvať možno rádovo roky. Ďakujem, hovorí predseda kolegyňa a kolegovia. Mohli by ste prosím pokračovať v tých individuálnych konverzáciách mimo tejto sály a teraz priamo hovorím k, k kolegom z Nemecka. Vás som myslel, vás, hovorí <laughs> pán predseda. E, teraz e, z Holandska pán Dietrich. Ďakujem, pán predseda. Čo skoro Spojené kráľovstvo pravdepodobne prestane byť e, členským štátom Európskej únie, ale zotrvá samozrejme susednou krajinou nášho bloku. Pán komisár, pozrime sa teraz za Brexit. Nech to trvá aj 5 rokov. Ktoré sú podľa vás najdôležitejšie elementy spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom? Ďakujem. Ja ďakujem vám, hovorí predseda pani Žurda. Máte slovo. Bez mikrofónu zatiaľ. Pán predseda, pán komisár, vážené kolegyňa, kolegovia, prvom rade by som chcela hovoriť o význame e, európskej politiky susedstva a východného partnerstva, partnerstva v Stredomorí a tiež e, politiky rozširovania na Západných Balkánach. Toto sú veľmi dôležité politiky a kontroverzné informácie ohľadom Macedónie, pardon, Macedónska a Bosnia a Hercegovina v uplynulých týždňoch to len potvrdzujú. Pán komisár, mohli by ste nám prosím priblížiť výsledky vašej analýzy prepojenia medzi zahraničnou politikou EÚ a, a e, politikou rozširovania EÚ, pretože v minulom septembri spoločné vyhlásenie medziparlamentnej konferencie e, o CFSDP a CFA. Tam v tých záveroch sa písalo, že všetky tieto veci musia byť e, prepojené. Teda aké je to prepojenie medzi vašou politikou rozširovania a um, zahraničnou politikou. E, pán a preskus uh, e, Rumunska. Um, ja by som chcel položiť dve otázky. V prvom rade by som chcel poznať váš postoj k Moldavsku, osobitne z pohľadu rozširovania. A tiež by som chcel poznať váš názor vzhľadom k politickej situácii v krajine. Mimochodom, padla vláda nedávno. V uplynulých dňoch sa hovorí o tom, že Francúzsko a Ďalšie krajiny majú pocit, že je potrebné stanoviť nejaké pravidlá rokovaní o rozšírení. A mm, posledné krajiny, alebo ostatné krajiny, ktoré vstúpili do EÚ, e, napríklad Rumunsko, rešpektovali kodánske kritéria a museli rokovať kapitolu po kapitole. Ak E, budeme pracovať na nových pravidlách, to by som chcel, aby ste nám povedali, aké to budú. A či to budú pravidlá prísne a zviazané s určitým harmonogramom, pretože to je veľmi dôležité z pohľadu e, krajín Západného Balkánu. vyslať, musíme vyslať rovnaký signál. Myslím, že s vami sa uvidíme v januári. Mimochodom, a budeme hovoriť o stave e, v Moldavsku. E, každopádne predposledný je pán Benešik z Českej republiky a mám zoznáme. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán komisár, rád by som podporil to, čo tu odznelo osobitne to, že, že krajiny Západného Balkánu musia mať nejakú perspektívu, lebo ak Európska únia z toho priestoru odíde, zaberie ho niekto iný. To už je teraz vidno a nie je v záujme ani Európskej únie, ani týchto krajín, aby ho vyplňal niekto iný. A použil by som formuláciu e, pána komisára Hána, ktorý hovoril, že ak my neprinesieme na Balkán stabilitu, tak Balkán prinesie nestabilitu do Európskej únie. A ja by som ďalej chcel tu mám konkrétnu otázku ohľadom východného partnerstva. A pritom sa tu už povedalo veľa. Ale ako zástupca Českej republiky, ktorá pred desiatimi rokmi stála pri zrode tohto východného partnerstva, by som sa chcel spýtať, či plánujete nejaké zásadné zmeny v prístupe a vo filozofii, pretože od tej strany, od, tej, od, od, od tých časov samozrejme geopolitická situácia zmenila v jednotlivých krajinách e, sa mierne teda posunula, tak sa chcem spýtať, či plánujete nejaké zásadnejšie zmeny v prístupe ohľadom východného partnerstva. Ďakujem. And finally... Napokon pán Milutan Dukanovič z Čiernej hory. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, za možnosť prihovoriť sa vám a zástupcom ostatných parlamentov. Pochádzam z Čenej hory. Patrím k opozičnej strane. Včera som bol na zasadnutí o západnom Balkáne a jeho perspektíve a chcem sa s vami podeliť o názor. Počuli sme, že E, prebieha kritika novej metodiky, ktorú navrhuje prezident Macron, ale nie všetci z nás zdieľajú tento názor. Niektorí z nás by to radi podporili, pretože občania by tu boli vlastne prvými, kto by pocitil benefity prístupového procesu. Doteraz totiž občania vôbec nepocitili žiadne benefity pristupovania. Takže moja otázka znie, nebolo by logické, keby e, európske hodnoty v západnom e, Balkáne hm, vlastne sa premietli tak, že to bude znamenať väčšiu e, integráciu krajín na západnom Balkáne. Napríklad tá predstava malého Schengenu, to je veľmi zaujímavý návrh. Pozbudíte Bosnu a Hercegovinu, aby sa pripojila k tejto iniciatíve. My si myslím, že táto iniciatíva si zaslúži podporu. Myslím, že by sme mali odstrániť hranice medzi krajinami Západného Balkánu. Ak by sme niečo takéto dosiahli a ukázali, že stojíme za tým, tak naša integrácia do EÚ by bola menej problematická. Pretože pre nás je neprirodzené, aby sme sa chceli integrovať s Dánskom, ale my nevieme prekonať hranice medzi Černohorou a Bosnou a Hercegovinou. Ďakujem. Nadviažem na to, čo ste povedali. Bol som v útorok v Belehrade. a mnohí z nás, ktorí tam cestujeme, tá prvá vec, ktorú by sme mali odstrániť, je, je odstrániť roamingové poplatky, e, teda, hm, tam človek vystúpil do úplne iného sveta mobilných technológií, takže je potrebné odstrániť aj tieto hranice. Kolegyne, kolego, ja myslím, že som e, zareagoval na všetky vaše e, dopity, takže záverečné kolo, pán komisár, nech sa páči. Zazneli tu dve otázky týkajúce sa harmonogramu rozširovania. Je to veľmi zložitá otázka. Áno, niekto by povedal, dobre, jasné, 2025. Ale myslím, že toto nie je otázka vybrať si nejaký dátum a potom ho budeme musieť meniť. Ide o to, aby sme vytvorili proces, ktorý e, prinesie rozšírenie týmto krajinám. Ja budem za to zodpovedným 5 rokom a môj plán je, že na konci tohto obdobia by sme mali mať najmenej jednu krajinu, ktorá bude pripravená na pristúpenie. Takže toto vám môžem povedať, pokiaľ ide o hormonogram a, a to vám viem prislúbiť. Pokiaľ ide o to, či rozšírenie A prehlbenie vzťahov, e, či sa navzájom vylúčujú. Ja si nemyslím. Ja si myslím, že rozširovanie je možné bez e, nejakých veľkých inštitucionálnych zmien. Samozrejme, ak sa môžeme zhodnúť na inštitucionálnej reforme, tak to je dobre, ale nie je to podmienka na to, aby sme urobili e, plnú e, inštitucionálnu reformu, prv ako dokážeme vykonať rozšírenie. Takže Európska únia má zase 8 členských štátov a, e, a tie musia sa na tom podielať. No, pokiaľ ide o to, či mini Schengen je nejaký dobrý nápad. Každá regionálna spolupráca pred pristúpením medzi krajinami Západného Balkánu je vítaná. A ja samozrejme vítam mini Schengen. Ale e, e, mám jednu podmienku z mojej strany. Musí to byť inkluzívne. Každý by mal mať možnosť sa k tomu pripojiť. Každá krajina Západného Balkánu. Lebo e, a to možno len uvítať. Lebo to zjednoduší prekračovanie hraníc, pomáha to obchodu, pomáha to e, e, kontaktu medzi ľuďmi. A bude to mať teda veľké benefity. Takže prosím, zabezpečte, aby každý, kto má záujem, sa mohol kedykoľvek pripojiť. Každý z vášho regiónu. Moldavsko a situácia v Moldavsku. Veľmi pozorne sledujeme situáciu v Moldavsku. A vidíme, že tam teraz je politická situácia, ktorá sa dá ťažko predvídať, minimálne v strednodobnom e, horizonte. Ale naša línia sa nemení. Budeme spolupracovať s moldavskou vládou, kým e, plnia reformy a samozrejme budeme im pomáhať finančne i inštitucionálne, aby konali reformy. Ale reformy sa musia vykonať lebo inak zase budeme musieť prísť s pozastavením financovania alebo inými opatreniami. Takže potrebujeme, aby Moldavsko pokračovalo e, v tejto línii a budeme pomáhať Moldavsku, keď to bude robiť. No a pokiaľ ide o to, čo vieme predpokladať, e, pokiaľ ide o perspektívu rozšírenia, myslím, že na teraz je to veľmi ťažké v prípade Moldavska, ale viem, že DCFTA a vlastne predstavuje veľké, veľký priestor na zlepšenie a keď e, dokážeme implementovať DCFTA, tak vlastne a, a vyčerpáme všetky ďalšie možnosti, tak samozrejme táto otázka môže prísť e, na stôl. Každý európsky štát môže požiadať o pristúpenie ale tam je nejaký proces a zatiaľ sme tam ešte nie. Pokiaľ ide o východné partnerstvo ako také a naše budúce plány. Nachádzame sa vo fáze zvažovania. E, takže ťažko povedať o nových návrhoch. Hm. To, čo môžem povedať, je, že je dôležité, aby sme ich zblížili a každá možnosť, ktorá k tomu napomôže, bude súčasťou stratégie. Ale zatiaľ je priskoro, aby sme hovorili o tom, aké ďalšie nové prvky môžete od nás očakávať. E, teraz dokončujeme verejné konzultácie, potom budú prebiehať vnútorné rozhovory, budeme hovoriť s týmito krajinami a tiež sa obráťme na naše členské štáty prv, ako ako predložíme návrh. No a napokon, myslím, že to najlepšie som si nechal na koniec. Otázka Spojeného kráľovstva. Možno, že to je tak trošku žartom. Áno, môžeme e, vytvoriť akési západné partnerstvo pre Spojené kráľovstvo, ak by ste to prijali. A samozrejme s nejakými podmienkami. No ale teraz úprimne. musíme eh, si vypočuť to, čo si praje Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o ich vzťah k nám. Ja eh, samozrejme tu musím byť eh, hovoriť s kolegami a Michel Barnier, ten bol za to zodpovedný, takže jemu by ste mali položiť tú otázku ale to najmenej, čo potrebujeme, je teda to minimum, čo potrebujeme, je, je plná obchodná dohoda. A myslím, že tam bude asi aj viac, ale Michel Barnier je lepším adresátom tejto otázky ako ja. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, prvá, ako sa rozideme Takže najprv to zhrniem. Najprv sa chcem poďakovať pánovi komisárovi Varhejovi za to, že strávil s nami toľko času a odpovedal na všetky otázky. V tejto krátkej dobe sme pokryli mnohé témy, ktoré sú nám e, blízke. Ďakujem a prajem vám všetko dobré pre vaše pôsobenie v Bruseli. Chcem sa poďakovať e, za zorganizovanie e, to, tejto konferencie. Chcem sa poďakovať e, kolegom z národných parlamentov za vašu spoluprácu, za to, že ste prišli do Bruselu a že ste sa podelili s nami o vaše postoje. Myslím, že je to veľmi dôležitá výmena názorov a budeme pokračovať v tomto formáte a teším sa eh, na ďalšie stretnutie v Záhrebe od 2. do 4. marca. Miro Kováč, eh, eh, predseda zahraničného výboru Chorvátskeho parlamentu je tu. Budeme hovoriť o programe. Takže prajem vám ešte príjemný zvytok večera a uvidíme sa najneskôr v marci v Zagrebe. Príjemný večer vám prajem.